Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Príjemné odpoludne prajem všetkým. Prosím, zaujmite miesta. Our program for today is very busy. Náš program na dnes je veľmi náročný. A každá minúta nám bude vzácna a už 10 minút meškáme. Ďakujem. Začneme zasadnutím osadnutím výboru REGI a to prijatím programu. Má niekto nejaké poznámky, návrhy do programu? Nie. Myslím teda, že môžeme návrh programu považovať za schválený. Druhý bod, návrh zápisnice zasadnutí 20. júna, 25. júna a 10. júla sú k dispozícii online. Navrhujem, aby sme, ak nie sú nejaké výhrady, v priebehu tohto zasadnutia sme považovali tieto zápisnice za schválené. Nemám oznámenia ako predsednička. Chcem len povedať, že som rada, že vás znova vidím. E, dúfam, že ste prežili príjemné leto, že ste boli doma s vašimi blízkymi a že ste mohli cestovať a že sme nabití energiou, aby sme zvládli rušné jesené zasadnutia. Prajem vám veľa úspechov vo vašej práci. To je ten jediný oznám, ktorý na dnes mám. pokračujeme pozmenením nariadenia 1303 z roku 2013, pokiaľ ide o zdroje pre ekonomickú, sociálnu a územnú kohéziu a ide o opravu nariadenia, pokiaľ ide o zdroje a investície pre rast a splnenie cieľov zamestnanosti. 28. júna komisia predložila návrh e, na zmenu súčasného nariadenia všeobecných ustanovení. Ide o presunutie zdrojov z roku 2020 do roku 2018. Ide o iniciatívu zamestnanosti mládeže. E, bolo to odsúhlasené na rokovaniach medzi parlamentom a radou a nárast je značný 116,7 milióna a tým vlastne sa e, rozpočet pre túto iniciatívu v roku 2018 bude predstavovať 350 miliónov. Po druhé, návrh opravuje niektoré čísla článku 92 odsek 1 e, nariadenia o spoločných ustanoveniach a to je vlastne pozmením nariadenia 2017-2305. Ako spravodajkyňa predsednička navrhuje podľa nariadenia, že toto nariadenie podľa pravidla 50 odsek 1 by malo byť prijaté s jednoduchým e, postupom. Návrh bol e, sprístupnený všetkým členom. Má niekto námietky? E, E, k využitiu zjednodušeného postupu pri schvalovaní tohto nariadenia? Nie. Tak to znamená, že sme na, prijali návrh a schválili sme návrh komisie bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov. Ne, nemusíme mať hlasovanie. Ďakujem vám za vaše vyjadrenie. Teraz budeme hlasovať. Ak by už nemal nikto žiadne e, návrhy, tak e, prejdeme k hlasovaniu. Začneme hlasovaním, pokiaľ ide o Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočet rok 2019, všetky oddiely. Pán Ogan je spravodajca, práte si prehovoriť? Nie, tak môžeme prejsť priamo ku hlasovaniu. Máme niekoľko kompromisných textov. Začíname kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Prejdeme ku kompromisu 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie je o otvorené. Hlasovanie je ukončené. Stanovisko bolo e, schválené. Blahoželám pánovi spravodajcovi. Okay. Uh, the second, the second, uh, uh, the second vote today is... Uh, druhé hlasovanie ide o zvýšenie finančného krytia programu na podporu štruktúrálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa. Spravodajkyňou je Ruža Tomašič a parlament 11. júla dosiahol v trialógu e, zhodu a ide o e, zmenu nariadenia 2017 2025 aby sa zvýšila finančná obálka pre štruktúrálnu reformu, e, teda podporný program štruktúrálnej reformy. Text bol sprístupnený elektronicky členom e, výboru. Pani Tomášiš, prajete si prehovoriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, chcem sa vám poďakovať za vašu spoluprácu a pochopenie, pokiaľ ide o túto naliehavú správu. Viem, že to bola dosť odborná správa a išlo tam aj o niekoľko drobných zmien. Ale prijala by som si, aby sme boli mali viacej času na všetky zmeny. Termín na predloženie návrhov pre členské štáty je do konca oktobra tohto roka, tak dúfam, že sa nám to podarí dnes schváliť. Ďakujem. Budeme hlasovať. E, bude to e, hlasovanie jednotné elektronicky. Takže elektronické hlasovanie je otvorené, nech sa páči. A hlasovanie je ukončené. Správa je týmto schválená. Blahoželám pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne. Tu e, teraz končí hlasovanie a pokračujeme ďalším bodom programu. Bude to diskusia. E, ide o nový návrh Európskej komisie pre ďalšie obdobie. A prvá diskusia páne, vďaka pánovi Arimontovi môžeme už dnes začať. ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európskej územnej spolupráce Interreg, podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov. Komisia predlžila návrh 29. mája a pán Arimont bol menovaný ako spravodajca regi eh, pre Interreg dnes. Pán Arimont eh, teda predstavuje návrh správy. Pán Arimont, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najprv eh, poviem niečo k časovým podmienkám, keď pre spracovanie tejto správy eh, začiatkom júla som bol určený ako spravodajca. Túto správu sme najprv Eh, prediskutovali s komisiou eh, v polovici júla a potom eh, som správu v druhej polovici júla formuloval a snažím sa, aby sme ako výbor mohli zohľadniť aj poznámky kolegov, takže formou pozmeňovacích návrhov. Dnes budeme mať prvú diskusiu a v júli som bol vlastne vybraní za spravodajcu a dnes už máme e, správu na stole. Znamená to, že sme pracovali pod tlakom a nie všetci aktéry sa mohli zapojiť, pretože bolo prázdninové obdobie. Ale myslím, že sme urobili to, čo sme chceli a to sme do správy aj e, zapracovali. Chcem sa poďakovať komisii za to, že E, teritoriálnu spoluprácu e, považuje dôležitú, že k tomu máme text a že tieto programy a táto politika bude pokračovať. No a keď to hovorím, tak to robím ako veľký podporovateľ programu Interreg. Bývam v meste, ktoré je na súbehu z troch štátov a to sa dotýka ľudí, e, pracujú na rôznych miestach a preto e, chcem podporovať tieto programy, pretože nimi veľa môžeme dosiahnuť v Európe, v kontexte, v ktorom dnes žijeme. Vždy na novo musíme stále obhajovať európsky projekt a tento program e, je cezhraničný umožňuje vlastne ľuďom, ktorí si sa každý deň chcú stretávať a pracovať na riešení problémov, že to budú môcť robiť a bolo by to veľkou nedbalosťou, keby sme vyškrtli alebo, alebo znižovali náklady pre programy Interreg. Prihraničné regióny sa stávajú priestorom pre spoločenstvo a preto chceme tento text formulovať tak, aby sme dosiahli tento cieľ. Chcem nakrátko predstaviť, čo som, pokiaľ ide o text e, komisie, zmenil a čo nie. A to, čo som nezmenil, som samozrejme mohol tiež veľa hovoriť, ale chcem sa sústrediť na to, čo som menil. To prvé, to ten, ide o rozsah pôsobnosti, to je to prvé dôležité. E, myslím si, že prihraničné regióny majú kľúčovú úlohu a my musíme aj v budúcnosti aj nábornú spoluprácu e, ponechať a návodná spolupráca sa musí zapracovať do tohto textu. V minulosti to dobre fungovalo a kladem si otázku, prečo sa to musí mať, keď to dobre fungovalo. By sme, keby sme to vlastne začali riešiť, tak by sme sa pustili do neistých projektov. Takže ja som za to, aby sme e, túto námnu spoluprácu e, ponechali v tej prvej sekcii. Potom interregionálny inovačný investičný prvok. To je, to je súčasť 5. Tam sú isté pre a proti. Ja e, by som bol rád, keby to tak zostalo. Interreg vlastne predstavuje spoluprácu medzi regiónmi. A e, nemali by sme mať nejakú centrálnu správu, mali by sme decentralizovať správu. A to sa neodráža v časti 5. A preto som ochotný diskutovať o tejto časti. Nemôže to ísť ale na úkor ostatných častí. A tým sa ostávam aj k rozpočtovaniu tie časy od 1 až 4, e, tam by sme mali ponechať ten rozpočet, e, ktorý navrhuje komisia, prípadne ho zvýšiť. Ja som pracoval na percentách a keď to sčítame, tak e, zvýšenie mm, by, by tam bolo isté zvýšenie, ale ja som to nezapísal v absolútnych číslach do správy, ale kto si to vie prepočítať, tak vie, že ide o zvýšenie a keď členské štáty chcú mať ako nástroj tú časť 5, teda keď to bude centrálne spravovaný prvok z komisie, tak sa musí e, navrhnúť extra rozpočet na to. Pre mňa je veľmi dôležité a pre mnohých ďalších ľudí, ktorí e, sa podelajú na Interreg, tam sú dôležité nielen tie veľké projekty, ale aj tie celkom malé projekty. Takzvané projekty people to people, ľudia ľuďom. Napríklad ľudia z troch krajín zorganizujú nejakú oslavu alebo nejakú, nejaký festival. Je dôležité, aby tu ľudia pochopili, že, ľudia, že Európa je tu pre nich a že im takto pomáha. Teda tieto občianské projekty People to People by e, konečne mali mať nejaký právny základ. A to je podľa mňa najlepšia propagácia Európy a približenie Európy občanom. Pokiaľ ide o kofinancovanie, kofinancovanie komisia predpokladá 70 my sme to zmenili na 85 ako to bolo pôvodne a dúfame, že sa bude môcť zachovať flexibilita, aby sa jednotlivé programové oblasti mohli správne riešiť. Predfinancovanie. Tam sme kladli dôraz na to, aby čím viac ľudí eh, mohli mať eh, úžitok z týchto programov, takže potrebujeme predfinancovanie vyššie v tejto miere. V mojej správe nenavrhujem žiadne zmeny, eh, pokiaľ ide o 6 ako financovanie štruktúr, a to z jednoduchého dôvodu, pretože odpadáva úroveň auditu Ehm, lebo tie audity boli veľmi drahé, museli sa zadávať externým e, firmám a to bolo veľmi drahé. A tieto zdroje sa teraz dajú použiť na financovanie e, štruktúry, tak tých 6% by malo postačovať. Ale som ochotný s vami o tom diskutovať. Pokiaľ ide N plus 2, tam som to zmenil na N plus 3, naspäť, e, lebo mm, to N plus 2 by predstavovalo zníženie prostriedkov. No a potom téma, o ktorej mnohí hovorili, to sú e, pomocné mm, nariadenia alebo, alebo usmernenia. To by mohlo predstavovať istý precedens. Mnohí by mohli začať meniť tieto pravidlá. A pri projektoch Interreg je tá hospodárska veľkosť tak e, rozličná, a ten dopad na všeobecnú hospodárskú výkonnosť je tak rozdielný, že e, tieto kontroly by mohli predstavovať výnimku a ľudia v teréne by mali problémy, lebo by museli kontaktovať právnikov, e, museli by si to nechať posudzovať a to by stálo zase mnoho prostriedkov. My jednoducho e, tak, takýto typ kontroly nepotrebujeme. No a na záver, keď hovorím o týchto zmenách, e, nič z toho nie je vytesané do kameňa. Ja som pracoval pod časovým tlakom, takže máme teraz čas na to, aby sme ešte navrhovali ďalšie zmeny a dúfam, že sa potom dokážeme spoločne postaviť za tento text, aby sme mali silný hlas v rade aby sme s radou mohli rokovať tak, aby e, Interreg e, zostal v platnosti a bol dobre financovaný. Môže dôjsť k ťažkostiam, pokiaľ ide o harmonogram, e, teda do 10. septembra máme čas, pokiaľ ide o tú uzavierku, tak myslím, že by sme nemali začať teraz úplne od základu meniť tento zámer. Ja by som bol rád, aby sme túto správu v našom volebnom období ukončili. Ja som... Ja mám veľký záujem e, o diskusiu a som ochotný, pokiaľ ide o ďalšie nápady v najbližších dňoch, aby som o tom s vami diskutoval a aby som zapracoval kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Thank you, Mr. Arimon. Ďakujem pekne, pán Arimon. Takže teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. A je tu aj zástupca výboru regionov, ktorý je spravodajcom, to pani, pani pani Mepertu, ktorá je spravodajkyňou tejto istej témy a ona taktiež e, dostane slovo v závislosti od toho, e, ako budeme my dodržiavať naše rečnícke časy. Ešte by som vám chcela pripomenúť, že sa tu riadíme pravidlom 54. Spolupracujeme s výbormi AFET a DV a sú tu aj spravodajcovia z týchto výborov. Sú tu dnes s nami. Takže najprv dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. A potom e, budeme ešte hovoriť o čase, dokedy je možné podávať pozmeňovacie návrhy. Možno sa nám podarí to posunúť na 17 septembra, ale tomuto sa budeme venovať až na záver, potom ako sa vyjadria tieňoví spravodajcovia. Takže teraz dostanete slovo a chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili na 3 minúty každý, pokiaľ to bude možné. Um äh, äh, Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Možno je to trošku neobvyklé, ale chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za návrh, ktorý predložil. Komisia predložila dobrý text, je tam mnoho dobrých nápadov. Reakcia na návrh komisie je prevažne pozitívna a ako som povedala, to plánované zjednodušenie má, e, e, je veľkou pomocou pre budúcnosť. No ale sú tu aj dôvody na kritiku. A môžem len potvrdiť, Pascal, e, nie, že si iba počúval, ale mnohé návrhy si aj zapracoval. Hovoril si už o rozpočte a naozaj Interreg je to, čo spája ľudí, kde ľudia naozaj majú skúsenosť s tým, čo je pridanou hodnotou Európy. A preto by to bolo veľkou chybou, keby sme krátili finančné prostriedky pre tento program. To sa nesmie stať. Európa nebude prístupnejšia s menším rozpočtom, ale musíme mať k tomu viac. A ako si povedal Pascal, to presunutie e, námornej spolupráce, e, to mi nikto nedokázal vysvetliť. Ja, e, ja si tiež myslím, že by sme mali zostať pri overených štruktúrach. No a veľmi napínavá otázka skutočne je, E, pokiaľ ide o tú investíciu ino, do inovácií v medzi e, regionálnych vzťahoch, teda nie je to len akýsi jazykolam, ale tu sa hovorí, že komisia by to mala spravovať. To je veľmi e, zložité. Ale prečo nový projekt, kto má vlastne stiahnuť jednu miliardu eur z tohto rozpočtu, túto otázku treba položiť. Um, tiež si myslím, že by to mali byť e, nové zdroje a nemalo by to byť z rozpočtu Interreg. A právo pomoci. Áno, tam súhlasím. E, s tým môžeme ďalej pracovať. Fond pre malé projekty. Aj to je veľmi dôležitý nástroj. Mal by ďalej existovať Podobne ako ty, vítam, že to komisia navrhla. Ale treba urobiť niektoré vylepšenia. Ja by som sa prihovala za to, aby sme mali viacej fondov, združili viacej fondov do e, programu Interreg a že by tam nemala byť podmienka právnických osôb. Kofinancovanie, tam sme na dobrej ceste. Aj tam e, treba navrhovať zvýšenie. No a ja by som chcela ešte doplniť, pokiaľ ide o kontrolu na prvej úrovni, že by, by sme mohli hovoriť aj o iných spôsoboch podávania správ. Ja za našu skupinu predložím ešte pozmeňovací návrh. Technická pomoc. O tom sa teraz nehovorilo. Aj tam som uvažovala nad tým, ako by sa dalo zlepšiť. Myslím si, že napríklad tá eh, kvóta chybovosti, eh, ktorá je povolená, by sa mohla zvýšiť. Možno aj v tejto oblasti by sme mohli byť veľkorysejší. No a otázka na záver. Eh, neviem totiž celkom presne, ako to mám rozumieť v jednom z cieľov sa hovorí viac bezpečnosti pre Európy. Takto to hovorí komisia. Hovoril si o tom, že Interreg e, má na starosti predovšetkým o spájanie a stretanie, takže si toto neviem dosť dobre e, predstaviť, aký obsah by to malo mať. Možno mi to komisia dokáže zodpovedať teda čo toto riadenie hraníc v budúcnosti by malo znamenať. Je to dobrý návrh so všetkými tými prvkami, ktoré ešte budeme mať v pozmeňovacích návrhoch. Myslím, že len ak tu dokážeme tento text podporiť silným mandátom, tak budeme mať silnú vyjednávacú pozíciu v trilogu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, blížilo sa to tým trom minútam, ale nebolo to úplne presné. Naozaj vás chcem všetkých poprosiť, aby ste boli disciplinovaní, pretože naozaj sa musíme držať programu. Pani Tomašič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán Kozlovský sa ospravedlňuje, nemohol tu byť. Poprosil ma, aby som to prečítala, takže ma môžete kľudne prerušiť, e, keď sa minie môj čas. Interreg program priniesol veľa pozitívnych zmien a rozšírila sa ponuka cestovného ruchu a zlepšil sa prístup k hraničným oblastiam, je tu lepšie vzdelávanie a taktiež ochrana proti prírodným katastrofám. Program zbezpeč- zlepšil aj bezpečnosť, ako aj prístup k verejným službám a preto redukcia E, prostriedkov, ktorú navrhuje komisia v návrhu novej, e, nového návrhu Interreg je, nežiadúca. Návrh komisie je dobrým základom na ďalšie rokovania. Najmä je dôležité, aby sa tam zapracovali programy, ktoré sa implementujú na externých hraniciach EÚ. Tieto musia byť tiež súčasťou programu Interreg. Program, projekt navrhuje mnoho riešení, ktoré e, e by zjednodušili pravidla e, pre príjemcov, ako aj inštitúcie. E, Taktiež sú tu uvedené veľmi pozitívne príklady implementácie e, financovaní pre mikroprojekty. Rozširuje sa tu e, zoznam zjednodušovania metód, je tu taktiež e, komplexnejšia definícia pravidiel na príjmanie kompetencií zo strany inštitúcií. Komisia taktiež upozorňuje na mnohé stránky ktorým sa venoval aj spravodajca. Je dôležité podporiť tieto body, naozaj zvýšiť maximálnu mieru európskeho spolufinancovania na 85%, navýšiť príspevky na eh, eh, hraničnú spoluprácu a taktiež je dôležité E, zvýšiť mieru spolupráce aj na námorných hraniciach, taktiež je potrebné zvýšiť e, výročné e, splátby. To povedie k rýchlejším splátkam. A taktiež by sme sa mali snažiť pravidlá čo najviac ďalej zjednodušovať. Ďakujem, pán Van Miltenberg, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za to, že to tak veľmi rýchlo naozaj spracoval. Nie je e, e, to úplne bežné odviesť takýto kus práce e, počas letných mesiacov. Bola to naozaj veľmi užitočná práca, pretože cezhraničná spolupráca je mne osobne veľmi blízka. Je to podľa mňa najviditeľnejší aspekt Európskej únie. Je dôležité, aby sme podporovali cezhraničnú spoluprácu. Častokrát som sa vyjadroval k navýšeniu rozpočtu. Komisia uh, musí uh, to, na toto pristúpiť. Musíme to riešiť aj v rámci ďalších rokovaní s radou. No a potom je tu otázka zjednodušovania. Hovorili sme o eh, pravidlách a tie musia byť naozaj čo najjednoduchšie. Ja som veľkým fanúšikom projektov People to People, ľudia ľuďom Avšak je dôležité, aby tie projekty e, naozaj splňali aj európske ciele, pokiaľ sú financované z európskeho rozpočtu, aby vytvárali pridanú európsku hodnotu. No mám tu ešte niekoľko pripomienok. Hovorili ste o spolufinancovaní projektov na úrovni 85% zo strany komisie. E, prešli sme e, krízou, Myslím si, že 70% je dostatočná suma a mali by sme požadovať vyššiu mieru investícií. Je preto potrebné pozrieť sa na to, kto sú tí ľudia, ktorí sú v tom zaangažovaní. Môžu to byť na jednej strane orgány, ale na druhej strane to môžu byť obyčajní ľudia. A potom, pokiaľ ide o M plus 2 alebo M plus 3, e, kríza už je za nami Čiže ľudia by mali byť schopní získavať financie rýchle. A posledná pripomienka. Mám ešte 50 sekúnd. Je to otázka regionálnych inovácií. My sme zobrali výbor, teda delegáciu výboru regi do Spojených štátov a všetci boli naozaj zaskočení tým, ako sa zmenila eh, otázka medzinárodných hodnot a toho, nakoľko, na, na akej úrovni je konkurencieschopnosť v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Musíme si dať pozor, aby sme nevyliali spolu s vaničkou aj dieťa. Musíme sa poučiť, musíme to, čo sme sa naučili, implementovať aj do našich európskych politík. Dôležité je, aby sme sa zamreli na vyššiu mieru prepojení e, s technologickými hráčmi v Európe, s tými top tech regiónmi. Sú napríklad, je to napríklad Valónsko, Hola, regióny Holandska, Španielska, či je to Sofia. Takže jednoducho chcem povedať, vyhrňme si rukavy a využíme túto miliardu na to, aby sme naozaj experimentovali s tým, čo navrhuje komisia. Je to regionálna implementácia e, inteligentnej inovácie. Dúfam, že som dodržal rečnícky čas. Ďakujem, pani Andersen, tu nevidím. E, je tu niekto, kto by sa chcel vyjadriť v jej mene? Nie, takže pán Rope, máte slovo, ste tieňový spravodajca, máte 3 minúty. Ďakujem už suteiktą žodį. Iš tikrųjų. Dėkui pekne. Téma, o ktorej diskutujeme, úzko súvisí s inými oblastiami. Momentálne rokujeme o období 2021 až 2027 a o redukcii rozpočtu, čo je naozaj pre, prepojené so sociálnou kohéziou, s polnohospodárstvom a tak ďalej. Komisia sa pokúša všetky tieto problémy v spolupráci s členskými štátmi vyriešiť. Otázka preto stojí. Budeme len rozprávať, alebo aj niečo urobíme? Myslím si, že argumenty spravodajcu sú veľmi jasné je zjavné, že tento program je veľmi užitočný pre všetky členské štáty. Interreg naozaj pomáha riešiť problémy, ktoré žiadne iné programy vyriešiť nemôžu. Preto je absolútne jasné, že musíme zachovať tú istú úroveň financovania. Mrzí ma, že hovoríme o nových problémoch, ale nehovoríme o nových možnostiach ich riešení. Diskutujeme len o využívaní prostriedkov, ktoré už máme. Členské štáty, regióny a partnery strávili veľa času nad tým, aby vybudovali tieto programy regióny vybudovali svoje stratégie a preto keby sme náhle e, zredukovali financie, utrpelo by tým veľa ľudí, pretože naozaj vynaložili obrovskú snahu, ktorá by vyšla na vnívoč. Preto si myslím, že by sme naozaj mali nájsť také argumenty, ktorými by sme presvedčili členské štáty, aby pridelili finančné prostriedky e, tomuto programu. Nemali by sme používať len to, čo už máme, mali by sme sa pozrieť e, na možné iné formy e, financovania, pretože takýto aktuálny postoj nás nikam nedostane. Mali by sme v tomto byť jednotní. Ja súhlasím s tým, že tento program je potrebný, veľmi užitočný. Mám s ním osobnú skúsenosť. Je pravda, že implementácia programu Interreg nie je taká jednoduchá ako implementácia iných programov. Mali by sme preto viac spolupracovať s našimi partnermi. Na druhej strane, spolupráca medzi členskými štátmi v rámci regiónov e, e, nás zjednocuje a umožňuje nám získavať viac skúseností a vidím v tom pridanú hodnotu. Vidím, že tento program napríklad pomáha e, prilákať investorov a pomáha aj pri výmene overených postupov. Čiže je tento program naozaj veľmi užitočný. Pomáha riešiť rôzne problémy. Keď sa partnery stretnú, tak diskutujú o rôznych témach, rôznych problémoch. Myslím si, že to bude veľmi relevantné v tejto diskusii, bude stanovisko výboru regiónov. Ale každopádne si myslím, že by miera financovania mala zostať nezmenená. Ďakujem pekne teraz pani Damato, ale nevidím ju ani nikto z jej frakcie, kto by sa chcel vyjadriť za ňu, čiže týmto pádom sme si vypočuli všetkých teňových spravodajcov a mám tu ešte dve žiadosti o slovo. Pani Katajnen, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa vyjadriť k návrhu komisie o mm, mm, Interregu. Je to naozaj problematický návrh. Je to oveľa komplexnejšie než iba prerozdelenie zdrojov a ich využívanie tam to nebolo veľmi transparentné. A ďalší problém v návrhu komisie sa týka programu A, e, pokiaľ ide o programy s zamorskými regiónmi. No a pokiaľ ide o členské štáty, ktorých externé hranice e, sú teda sú tvorené morom, tak taktiež je dôležité zdôrazniť rovnosť zaobchádzania. No a pokiaľ ide o tú piatú časť, áno, chápem obavy spravodajcu, ale na druhej strane by bolo dobre vedieť, e, na základe čoho vytvorila túto piatú časť Je, máte tu na mysli nejaký regionálny nástroj pre tie regióny, kde je tých nástrojov a tých zdrojov menej? Pán, pán minister, ďakujem za slovo. Myslím, že pokiaľ je to prefinancovanie, tak máte úplnú pravdu, pretože pokiaľ chceme rýchle riešenia, tak tie orgány, ktoré mm, sa tomuto venujú, tak oni len zbierajú tie peniaze. E, vďaka tomu tie programy môžu začínať, tak toto musíme mať na mysli. Treba skorigovať túto situáciu. No a pokiaľ ide o vašu kritiku inovácií, tak tam si nie som celkom istý, pretože pokiaľ by sme zavreli oči a pozreli sa iba na sféru spolupráce, dobre. Ale keď sa pozeráme okolo seba, tak vidíme, že Európa sa mení Máme tú sféru výskumu a v horizonte 2020 je tu poprvýkrát veľmi veľký silný program Európska inovačná rada. A máme tu tiež Európsky inštitút pre inováciu a technológie. Začalo to v minulom období a rýchlo to rastie. A je preto zásadná medziregionálna spolupráca. A pokiaľ chceme prepojiť aj kohezné fondy a zaradiť e, šestku, chceme byť rýchlejší, tak musíme naozaj um, zohľadniť všetky veci. Nemôžeme sa len pozerať na to people to people, ale musíme sledovať aj um, zásadné zmeny v technologickej sfére. Musíme ísť najprv v pravom pruhu, aby sme sa potom e, mohli e, rozbehnúť rýchlejšie. Ja som spravodajcom, pokiaľ ide o synergie medzi Horizon 2020 a našimi fondmi. Aj by som vás chcel poprosiť, aby sme nezačali cúvať, ale aby sme šli ďalej dopredu. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, pokiaľ sa už nikto ďalší nehlási o slovo k tejto téme, tak dám slovo zástupkyni výboru regionov je spravodajkyňou e, pre túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. De... Ďakujem, pani predsednička, za to, že sa môžem vyjadriť k tomuto dôležitému nariadeniu. Ďakujem aj pánovi Arimontovi za vynikajúcu spoluprácu s ním na túto tému, napriek tomu, že času bolo veľmi málo a ako môžem aj dnes e, skonštatovať, je tu e, asi zhoda názorov. Návrh komisie obsahuje mnohé pozitívne prvky. Vítame hlavne pokrok pri tých najvzdialenejších regiónoch. Je tam pre ne vyhradená samostatná časť Dôležité sú aj tie územné investície v oblasti inovácií. Súhlasím so spravodajcom, ktorý práve vystúpil, ale iba upresním, že spolupráca medzi regiónmi a nadnárodná spolupráca nemôžu byť nejakými faktormi, ktoré sa využijú na úpravy v rámci piatej časti. Dôležité je zachovať programy ako ORAT a Interact, aj upresnenie niektorých zo skupení, potreba podporovať aj malé projekty a potom tá snaha zjednodušiť. Dúfame, že to dotiahneme do úspešného konca aj priamo v teréne, pretože predsa len ide o projekty v teréne a o konkrétnych aktérov, ktorých sa to týka. Výbor regionov, ale si robí starosti kvôli výraznému zníženiu rozpočtových prostriedkov na medziregionálnu spoluprácu o 1,8 miliard eur, e, výrazný pokles o 42 pri tej cezhraničnej spolupráci a skoro úplný zánik medzi spolupráce medzi regiónmi minus 83 prostriedkov. A taktiež nás znepokojuje to rozdelenie. Nerozumieme tomu a už to tu bolo spomenuté. <clears throat> rozdiel medzi cezhraničným cezhraničnou spoluprácou E, pozemnou a námornou. Hranica je hranica. Či už je to most, hora, more, čiže či už ste na suši alebo na mori, je to hranica a to zo sebou prináša e, ťažkosti a potreba využiť európsku úroveň, čiže cezhraničnú spoluprácu. Znepokuje nás aj zrušenie Enterek Európa. <clears throat> Je zásadné môcť pokračovať v programe e, medziregionálnej spolupráce, zvyšovať kapacity a e, vymeniať si e, know-how. Mohlo by sa to týkať aj regionov, ktoré majú nejaký špecifický handicap, teda spadajú pod článok 174 zmluvy. Potom miera financovania. Tu sa pripájam k spravodajcovi tiež. <clears throat> Chceli by sme zvýšiť zo 70 na 80 a aj to, čo je v spoločnom nariadení, čiže zmena výpočtu rozpočtových prostriedkov, teda dá sa prednosť eh, cezhraničnému obyvateľstvu v 25-kilometrovom eh, pásme z jednej a z druhej strany hranice. Ale to sa nám nezdá odzrkadlovať realitu. Potom piata časť eh, teritoriálne investície do inovácií. To sa eh, nedá eh, financovať bez toho, aby bola dotknutá časť o eh, regionálnej spolupráci, čo je nie, historický výdobytok. Takže áno, istý pokrok, ale my by sme chceli zachovať rovnaké rozpočtové prostriedky aspoň do minimálnej miery, pretože inak je to e, radikálna zmena, treba si to uvedomiť a už aj tak je tu veľká neistota v Európe. A je tu čím ďalej, tým väčšia priepas medzi európskymi politikami a občanmi a mesta, e, ktoré spolupracujú v rámci Urbak, by nerozumeli ani tí, ktorí realizujú spoločné projekty. A to isté platia aj o ostrovoch, pretože oni majú e, prirodzene námornú hranicu. Tie by tiež nerozumeli a taktiež by to narušilo samotného ducha politiky územnej súdržnosti a vôbec celému, e, celej snahe spolupracovať. A osvedčilo sa to, je tu jasná pridaná hodnota, ale netýka sa to iba hospodárskej, ale aj sociálnej, aj kultúrnej úrovne. Všetky tieto programy aj akcie totižto umožnili lepšie e, poznanie sa Európanov a myslím si, že to potrebujeme aj v súčasnosti. Takže ďakujem ešte raz za vaše pozvanie a ďakujem aj za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže toto bol výbor regionov a pán Bjorn teraz vystúpi za Európsku komisiu. Boli na vás aj isté otázky adresované. Možno nám viete k tomu niečo povedať. Máte slovo. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Úvodom sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy aj za prácu ostatných poslancov, poslankyň aj pani Mopet. Vy sa chcem poďakovať. Nás teší podpora Interregu a aj to, čo tu väčšina dnes povedala, čiže podpora. Nie všetko, čo navrhujeme, má, takýto, má takúto pozitívnu odozvu. Ak dovolíte, nebudem veľa hovoriť o celkovej miere financovania Interregu, pretože to spadá do širšieho kontextu politiky súdržnosti a toho, čo bude v kase po roku 2020, ale vypichnem jeden ehm, paradox. E, požiadavka viac rozpočtových prostriedkov pri, pre Interreg, ale potom sa navrhuje zmena e, spolufinancovanie miery spolufinancovania zo 70 na 85 čo automaticky znižuje celkový objem dostupných investícií pre Interreg. Pán Miltenberg, tuším, o tom hovoril tiež. A môžem to zostručniť, pretože myslím, že pán eh, Miltenberg eh, hovoril vlastne to, čo si myslíme aj my na komisii. Teraz otázka námornej spolupráce. To eh, vyvolalo veľký záujem zjavne. Musím povedať jasne, že komisia nenavrhuje eh, odstrániť alebo prestať podporovať námornú spoluprácu. Skôr navrhujeme zmenu metódy a fungovania tejto spolupráce. A to eh, vyplýva z veľkej časti toho, že sa zmenila povaha tejto námornej spolupráce. Aj výbor regionov to povedal, hranica ostáva hranicou, či je na suši alebo na mori, ale predsa len sú veľmi odlišné. Aj mm, potom spolupráca e, je tým ovplyvnená, aj sú možno, že iné priority pri takejto spolupráci. <clears throat> A my navrhujeme mať integrovanejší, koordinovanejší balík spolupráce, hlavne e, v námornom kontexte, čiže prepojiť to, čo doteraz možno bolo skôr otázkou bilaterálnej námornej spolupráce, ale lepšie to napojiť na stratégie makroregionálnej spolupráce okrem iného. A to je e, to, čo si myslíme, aby bol možný širší, strategickejší prístup ale nie všetci to uvítali. Ale predsa len podľa nás je to základ pre e, takúto spoluprácu a malo by je to umožniť e, sa posunúť ďalej. Potom komponent 5. E, poznamenali sme si, čo tu odznelo, vyvolalo to tiež, nemali záujem. My toto vidíme ako niečo, čo účinne zapadá do širšieho e, rozsahu Interregu, práve preto, že sa to zameriava na ten rozmer regionálnej spolupráce a e, stavia to na tom, čo doteraz bolo hlavnou zložkou politiky súdržnosti, čiže stratégie inteligentnej špecializácie napríklad a mm, uzatvárať aj užšie regionálne partnerstva na dosahovanie alebo realizáciu týchto stratégií. A <clears throat> tiež to tu viacerí spomenuli, teda zasadiť sa za to, aby sme sa v inováciách, pri inováciách zameriavali viac na budúcnosť a možno, že sa zameriavame hlavne na hodnotové reťazce na juhu a východe Európy, čiže podporiť eh, regionálnu spoluprácu medzi touto časťou Európy a tými rozvinutejšími regiónmi. To by mohli byť také zacielenejšie akcie, ktoré by sa podporovali cestou priamého manažmentu a nie prostredníctvom programov. A ak môžem použiť tento e, príklad, čiže priama podpora, tak ako pri inovatívnych e, meských akciách. Čiže e, menej sa zameriať na metódu, ale skôr na ten cieľ tej metódy. <clears throat> Ešte jedna špecifická otázka, ku ktorej sa chcem vrátiť, čiže bezpečnostný rozmer. Je to zdôraznené v návrhu. Závisí to od integrácie vonkajšej hranice priamo do nariadenia a je to pokračovanie jednej z priorít, ktorá už existuje aj v súčasnom cezhraničnom programe. Momentálne to krývajú rôzne nariadenia. Takže má to dať možnosť eh, financovať tento bezpečnostný um, rozmer tam, kde to je relevantné pri niektorých vonkajších hraniciach. Ak dovolíte, na záver dve menšie pripomienky. Poprvé, dopad na Interreg. My sme zmenili audit pri programoch Interreg práve preto, že keď sa pozriete na celkový dopad, tak je tam veľmi malá chybovosť. Ak sa na to pozriete ako na balík programov. Niekedy sú ťažkosti s jednotlivými programami, ale keď sa pozriete na Interreg ako taký, tak e, najvyššia chybovosť, ktorá vôbec bola zaznamenaná 1,6 takže je dôležité zdôrazniť, že všeobecne tieto programy e, nemajú veľké ťažkosti s chybovosťou a práve preto sme chceli zoskupiť tie programy do jedného jediného balíka, pretože by sme výrazne znížili to bremeno, ktoré predstavuje audit týchto programov. A ešte jedna vec, ktorá tu tak explicitne neodznela, ale podľa mňa je dôležitá. Regionálny komponent, to je to, čo navrhujeme vytvoriť, e, je to niečo nové my sme sa zamerali na to, aby sme zaručili dostatočné rozpočtové programy, eh, prostriedky, pardon, aby sa mohlo pokračovať v doterajšej práci, <clears throat> zaručiť kontinuitu. Návrh spravodajcu by znížil rozpočet, to viem, v porovnaní s, s súčasnými mm, sumami a návrhom komisie. To nás trošku znepokojilo Neviem, či by to nutne bolo niečo, čo by sme chceli počuť od e, e, regionálneho výboru. To len možno, že mm, podnet pre budúce diskusie. Ďakujem. Ďakujem aj za tieto slova nás pán spravodajca, pán Erimont. Stručne všetko som si poznamenal, všetko to zúročím. Teším sa aj na pozmeňujúce, doplňujúce návrhy kolegov, kolegyň. Ešte jeden bod, o ktorom chcem predsa len hovoriť, tá zložka 5. Ak si myslíme, myslím si, že si to myslíme všetci, že nechceme menej peňazí pre Interreg, keď Naozaj chceme zaručiť, aby to, čo sa doteraz dobre robilo v rámci programov Interreg, aby to mohlo aj pokračovať. <clears throat> A preto nemôžeme sami od seba povedať, že súhlasíme s tým, aby tento rozpočtový riadok bol zoškrtaný. A to znamená súčasný návrh pri časti 5. Ja nie som proti časti 5. Nie som proti tomu, čo sa tam má financovať. Ja naopak to úplne podporujem. Ale či to má byť na úkor niečoho, čo doteraz dobre fungovalo, pre mňa za mňa je 5 miliard, ak Európa vďaka tomu bude svetovým lídrom v niektorých technologických oblastiach, ale ak to má byť na úkor rozpočtu Interreg, tak potom potrestáme všetkých tých, ktorí eh, v minulosti mohli úspešne pracovať. Už aj tak tu dochádza ku škrtu 9,3 miliárd. To bolo v minulom volebnom eh, období volebnom, teraz je to 8,4. Ak sa to ešte znižiť, tak ako sa to raz navrhuje, tak to v budúcom e, volebnom období bude 7,4 miliard, čiže minus 21 e, Veľa šťastia, ale ja to nechcem. Ja som e, fanúšik Interregu, chcem týmto programom pomôcť. <clears throat> Je to aj pozitívny odkaz pre Európu. Môžeme si zachovať tú časť späť, ale treba na to extra peniaze. Takže to je moje posolstvo. Ak ja navrhnu 0,3 pre túto časť 5, viac ako komisia, ale to musia zaručiť členské krajiny tieto peniaze, ale nie na úkor e, tých dobrých, klasických programov Interreg. A tie, ten, teraz tie lehoty na pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Vy ste hovorili o 17. Decem- pardon, septembri. E, nemám s tým ťažkosti. Ďakujem teda za to, čo odnelo a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Čiže ešte raz e, tá lehota. Pôvodne to mal byť 10. september, čiže veľmi málo času. Ak e, spravodajca súhlasí, tak to opravíme na 17. septembra. Takže to je lehota. Ďakujem za plodnú diskusiu, ďakujem aj našim hosťom a želám veľa šťastia pri práci. Nebude to ľahké. Ďakujem aj pani Breso, ktorá tu pendluje medzi výbormi a ona sa vrátila presne na čas, aby začala hovoriť o stanovisku o Európskom sociálnom fonde plus. Je to hlavný nástroj Európy na podporu zamestnanosti a lepších pracovných miest, zaručiť férové pracovné príležitosti pre všetkých. Od 29. mája Európska komisia schválila tento návrh pre nový Európsky sociálny fond plus. Gestorským výborom je výbor pre zamestnanosť. My sme určili pani Breso ako spravodajkyňu, tá vypracuje stanovisko k tomuto návrhu a dnes odprezentuje jej návrh stanoviska, takže nech sa páči pani Breso, máte slovo. Grazie presidente. Ehm, poiché stiamo parlando di un testo legislativo, ovviamente presento una Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem najprv upozorniť na krátke zdôvodnenie, ktoré je v návrhu stanoviska a potom je tam niekoľko pozmeňovacích návrhov. Tie samozrejme e, k gestorskému e, výboru, ktorý je výbor pre zamestnanosť. V tomto návrhu nového Európskeho sociálneho fondu ESF+, Eh, teda v tomto návrhu nemáme len ten tradičný návrh, ale je tam aj iniciatíva pre zamestnanosť eh, mládeže a tiež potom fond pre eh, najviac znevýhodnených a potom JASI a potom niekoľko ďalších štrukturálnych fondov a z toho máme teda e, Európsky e, sociálny a štruktúrálny fond. A teda takto by to malo aj zostať. v gestorskom výbore panuje niekoľko pochybností o tom, že by tam byl zahrnutý aj Európsky zdravotnícky program, lebo to nie je celkom kompatibilné s ostatnými fondmi a s hlavným cieľom Európskeho sociálneho fondu. V zásade súhlasíme s kľúčovou úlohou, ktorú má zohrávať ESF, teda v vytváraní kvalitných pracovných miest a vzdelávania a odbornej prípravy a to všetko má viesť k sociálnej inklúzii. A tiež si myslíme, že by sa to malo rozšíriť na programy sociálnej inklúzie. Tie majú teraz 25 obálky a 2 sú venované na boju proti materiálnej chudobe. A potom e, je tam zameranie na mladých ľudí, ktorí vypadli zo vzdelávania. 10 sa musí venovať na účely zamestnanosti mládeže. Takže súhlasíme s touto zostavou, ale chceme povedať, že vzdelávanie, odborná príprava a aktívna politika pracovného trhu že to sú jadrové prvky Európskeho sociálneho fondu a malo by tomu byť tak aj ďalej. Náš výbor je zodpovedný za regionálny rozvoj. A teda to, čo nás zaujíma, je to, že tento text nevenuje primeranú e, pozornosť rozvoju regiónov. A to si myslíme, že predstavuje riziko. pretože máme politiku zamestnanosti, vzdelávania, aktívnu politiku zamestnanosti na jednej strane, ale potom máme politiky rozvoja, e, ktoré sú podporované štrukturálnymi fondmi, ale to všetko musí ísť ruka v ruke. Sú to vlastne dve strany tej istej mince. Nemôžeme ich oddelovať. A preto niektoré z pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, hovoria o tejto dôležitosti. Teda e, nemôžeme hovoriť o regionalizácii tohto programu a zanedbávať EDF. Preto naozaj musíme zabezpečiť, aby všetky tieto fondy prispeli e, k rozvoju regiónov. No a teraz e, toto je jedna z poznámok, ktoré predkladá výbor pre zamestnanosť. E, a to vlastne zvyšuje šancu aj pre naše pozmeňovacie návrhy, aby boli prijaté. Mm, ide hlavne o e, úpravu a zjednodušenie regulačného rámca. Ide o to, aby sme zjednodušili možnosti pre dosahovanie cieľa. Venovala som zvláštnu pozornosť ehm, všetkým národným a regionálnym zariadeniam. Rečnička si urobila prestav. Ja sa nazdávam, že je dôležité, aby všetky tieto nástroje boli súčasťou jedného balíčka, aby sme zabezpečili koherentné a konzistentné programovanie. Ja sa ospravedlňujem, eh, lebo narýchlo sa snažím zorientovať v mojich poznámkach. Ďalším kľúčovým bodom je koherentnosť medzi novým pilierom koherentnosti a európskym sociálnym pilierom. Teda eh, štruktúrálne fondy vrátane ESF musia mať na zreteli nie len tradičné ciele, politiky súdržnosti, ale aj európsky semester a pravidlá, ktoré z toho vyplývajú pre jednotlivé členské štáty. Ak e, teda berieme do faktory v európskom semestri, tak e, to je čosi, čo je prepojené na, Európs- na sociálny pilier. A musíme si uvedomiť a zohľadňovať sociálne politiky a zlepšovať sociálne politiky pri zachovaní pravidiel pre jednotlivé členské štáty. Toto sú teda aspekty európskeho semestra, ktoré musíme mať na zreteli pri Európskom sociálnom fonde. Ale ak e, Európsky semester má e, ročnú periodicitu a ostatné programy majú 7-ročnú periodicitu, tak musíme zabezpečiť už na začiatku konzistentnosť, na začiatku programovacieho obdobia. A potom uprostred programovacieho obdobia, keď budeme mať strednodobé hodnotenie, tak eh, nemôžeme vlastne eh, každý rok eh, prepracovávať podmienky pre štruktúrálne fondy. No a tieto nové pravidlá, ktoré sú v súlade s cieľom ESF, e musíme teda zohľadniť. A musíme zohľadňovať ciele Európskeho sociálneho piliera. Toto všetko je predmetom pozmeňovacích návrhov. A ešte jednu vec chcem spomenúť. Eh, pozmeňovací návrh 11, to je v talianskom texte, ale v anglickom je to číslo 12, neviem prečo, ale teda v talianskom texte teda to, čo je správne, je to, čo je v anglickom texte ako pozmeňovací návrh číslo 12. Eh, v talianskom texte je to návrh číslo 11, neviem, ako je to v iných jazykových verziách, dúfam, že sa to podarí opraviť ale ten talianský preklad je úplne nesprávny. Nesúvisí to s, nie je to v súlade s tým, čo som ja predložil, alebo ja som to prekladal v angličtine. No ale chcem vás na to upozorniť a požiadať vás, aby ste to mali na pamäti. Takže treba si to opraviť a, a vychádzajte prosím z anglického textu pozmeňovací návrh číslo 12. Teda nejde tu o problém s prekladom, ale aj s číslovaním. Ospravedlňujem sa, ale myslím si, že bolo dôležité, aby som na to upozornila. Teda ten rozdiel medzi anglickou a talianskou verziou je pomerne veľký. Hm, ďakujem, pani predsednička. Áno, e, toto musíme vyjasniť, pokiaľ je o číslovanie pozmeňovacích návrhov 11, 12, 18, 12, 12 a 11. Tak dúfam, že sekretariat to dá do súladu, aby to bolo rovnako vo všetkých jazykových verziách. Ďakujem. Teraz dávam slovo tieňovému spravodajcovi a potom členom výboru REGI. No a opäť vás prosím, dbajte o čas. 3 minúty. Takže každý tieňový má 3 minúty. Pán Hetman a v jeho mene bude hovoriť pán Olbricht. Ďakujem, pani predsednička. Ja po polsky prečítam, čo kolega Eh, pripravil, lebo kolega ešte eh, eh, je na cesti. A prečo to za polsky? Vážne dámy, vážení páni, chcem sa poďakovať pani poslankyni Vreso za veľmi dobrý vyvážený návrh stanoviska. Som rád, že sa zhodneme v hlavnom smerovaní, ktorým by sa mal vyvíjať nový spoločný fond pre Európu. Absolútne súhlasím s tým, že je dôležité zdôrazniť úlohu regiónov, pretože práve tie nielen budú príjemcami či inštitúciami, ktoré budú správovať ESF+, ale oni eh, majú naozaj eh, mnohoročné skúsenosti a vedomosti sú jednoducho bližšie k obyvateľom. Tak ako povedala spravodajkyňa, je to kľúčové na realizáciu e, cieľov, ktoré sme si una, e, ustanovili. Pokiaľ ide o návrh komisie, tam e, sa hovorí o integrácii finančných prostriedkov, pokiaľ ide o doplňujúce nástroje, toto by mohlo mať dostatočne vplyv na zväčšenie efektívnosti podpory. Aby k tomu došlo, je potrebné e, zohľadniť aj ďalšie nástroje. Dobrým e, smerovaním by bolo vytvorenie jedného e, spoločného cieľa, ktorý by podporovalo všetkých týchto 11 ďalších cieľov a smerovalo by to k zosúladeniu činnosti s vzdelávaním a funk- funkciou trhu práce je dôležité brať do úvahy otázky demografie, územnej správy, pokiaľ ide o vzdialené regióny, či slabo obývané, či vyľudňujúce sa regióny a taktiež je treba brať do úvahy aj starnutie európskeho obyvateľstva. Pokiaľ ide o e, sociálny fond, treba ho zosúľadiť s európskym semestrom toto by tiež mohlo zlepšiť efektívnosť a nasmerovania investícií. Avšak je tu viacero problémov s tým súvisiacich. Napríklad to, čo tá, ktorá členská krajina podporí z SF+, pretože niektoré idú nad rámec operatívnych programov. Taktiež je tu otázka koordinácie e, väzročného finančného rámca a každoročných e, cieľov. Je potrebné ujasniť viacero vecí. Avšak vo všeobecnosti sa dá povedať, že to je veľmi dobrý návrh komisie, ako aj vyvážené stanovisko pani Breso. Toto je dobrý základ pre našu ďalšiu prácu, preto naozaj verím tomu, že práca mm, mm, na stanovisko bude efektívna a výsledkom bude dobrý návrh e, komisie v tejto oblasti. Ďakujem. Ďalší deň spravodajca, pán Fito alebo pani Tomašič. Thank you very much. Um, the ECR group recognize... Ďakujem. Skupina ECR um, uznala dôležitosť um, zamerania na mladých ľudí, nie len pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu, ale aj pokiaľ ide o samotných učiteľov a výskumníkov. Myslíme si, že jednoznačná úloha regionov ako príjemcov, ale aj ako e, správcov musí byť zabezpečená, aby sme zabezpečili efektivitu týchto návrhov a musíme zabezpečiť koordináciu medzi ESF+, a tiež pokiaľ ide o koheznosť e, e, prienečných regiónov. Tiež e, vítame kroky komisie k zjednodušeniu regulatórnych rámcov a tiež pokiaľ ide o koordináciu ESF Plus a ďalších štruktúrnych fondov predstavujú zvýšenie efektívnosti pri dosahovaní cieľov ESF+. Ďakujem. Thank you. The next shadow rapporteur, Mr. Van Ďalej, ďalší stienový sa Fan Milton. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať e, spravodajcovi za e, spravodajkyni za e, túto rýchlu prácu. Je dôležité, že máme 10 fondu pre potreby ľudí Musíme pozúzovať ľudí, aby využívali možnosti vzdelávania, odbornej prípravy, aby sa týmto kvalifikovali pre trh práce. To je jediný spôsob. Ja už som eh, už upozorňoval na to, že je škoda, že komisia nemala odvahu aplikovať integráciu Európskeho globalizačného fondu, lebo tieto fondy sú tak e, veľmi príbuzné, keď teda hovoríme o ECF+, a, a teda globalizačný fond zostáva mimo, teda nepodarilo sa nám všetko e, harmonizovať. E, máme tu akýsi vianočný stromček, napríklad to s tým zdravotníctvom ak e, niekto, z niektorých regiónov ľudia odchádzajú kvôli nezamestnanosti, tak je dôležité, aby sme im poskytli vzdelávania a potrebujeme tam inovácie, lebo inovácie vytvárajú pracovné miesta. To je najlepší spôsob, ako vrátiť ľudí do zamestnania. nie, nie je možné, aby sme e, iba nejakým spôsobom jednoducho dali záplatu na to, čo predstavuje globalizačný fond. My sme ale znížili celkové sumy v situácii, keď vieme, že v Európe čelíme demografickým zmenám a ľudia starnú. Mali by sme byť schopní nájsť možnosti pre obnovu Európy v tomto zmysle. Nevidím na to žiadne výhľadky v tomto návrhu. No a pokiaľ ide o e, percentá stanovené na boj proti extrémnej chudobe, 1-2 percenta, ja neviem, či to je dobrý cieľ, neviem, či by sme to mali presadzovať na európskej úrovni. To by sme mali asi nehať e, členským štátom proti chudobe treba bojovať tam, kde je v e, blízkosti chudobných ľudí. A musíte e, stať veľmi blízko ľuďom, ktorí trpia extrémnou chudobou. A preto e, si myslím, že by to mali riešiť miestne orgány teda pozerám sa kriticky na tie 1-2%. Áno, symbolicky to môže byť e, pekné gesto, ale ja myslím, že to skutočne nepomôže ľuďom, e, ktorí sa vyrovnávajú s extrémnou chudobou. Ja myslím, že tieto veci musíme e, popraviť a potom odošleme naozaj veľmi silnú správu do gestovského výboru a zlepší to budúcnosť. Ďakujem pani Reintke a pani Dato. Je tu niekto z nich? Má niekto ešte poznámky? E, členovia výboru, pán Van Už na prvom zasadnutí sme dospeli k rovnakému záveru. A bolo to akési rozčarovanie že tu vlastne toto spôsobí renacionalizáciu. Sociálny pilier sa dostáva do rúk národných štátov. Pre na, napríklad v Holandsku máme regionálny fond a um, pokiaľ je o naše regióny a potom samozrejme vplyv miest a to všetko sa dostáva na národnú úroveň, ale keď hovoríme, že Európa sa má približiť občanom, e, tak toto nedosiahneme. Takže toto musíme zmeniť, e, lebo e, a, a to je to nebezpečné, že to každý rok potom zmení. Obvykle máme všeobecné politiky, ale tých 7 rokov, 7 obdobie Musíme sa venovať problematike Rómov. Potrebujeme akčný plán, silný akčný plán. A tieto fondy sa nevyužívajú. No A potom je tu migrácia. A náš podpredseda parlamentu sa tomu venuje, ale musíme prísť s výsledkami. Máme viac zdrojov v sociálnom fonde a myslím, že na regionálnej úrovni musíme zvýšiť výkonnosť. Hovorili sme o tom, že sú podmienky na to, aby sa peniaze dostali k regionálnym orgánom a miestnym orgánom. Ehm, nie, my nemôžeme podporovať osady, ale potrebujeme integrovať týchto ľudí. To bolo aj v správe Breso a tiež aj podnety, musia byť to aj podnety z e, výboru pre regióny. A teraz Európska komisia, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, ďakujem aj pani spravodajky, teniem spravodajcom a pánovi Fan Nistrojovi. Myslím si, že sme tu počuli naozaj veľa dobrých návrhov, ktoré jednoznačne zohľadníme. Hovorili ste o prepojení medzi európskym semestrom a sedemročným e, programom. E, myslím si, že je, to stojí na tom, že návrh je taký, že mať program 5 plus 2, potom sa tu budú riešiť výzvy, ktoré identifikujú jednotlivé členské štáty v rámci európskeho semestra. No ale potom samotný európsky semestr bude netypickým v roku 2019 a v roku 2024. Čiže špecifické osmernenia pre krajiny budú základom návrhov e, pre členské štáty. Komisia teda identifikuje výzvy a investičné priestory, že budú tu dva roky v tomto semestri, e, o ktorých už teraz vieme povedať, že nebudú e, také ako ostatné a ten prvý sa už naozaj blíži. Nemyslím si, že je tu riziko nacionalizácie politík, pretože pravidlá uplatňovania sa nachádzajú v nariadení o spoločných ustanoveniach. Týka sa to regionálnych programov, programov, ktoré čerpajú z viacerých fondov a myslím si, že sme E, sa pozerali na všetky možnosti programov programu na rôznych úrovniach zo strany rôznych orgánov. A áno, možno, že by tie správne orgány mohli byť na rôznych úrovniach, ale my vtedy máme na mysli e, správu na akékoľvek úrovni. Čiže je tu aj komisia, ale naozaj sa to týka všetkých úrovní. Je to tak ustanovené v nariadení o spoločných ustanoveniach. Taktiež sa tu hovorilo o harmonizácii pra implementačných pravidel. Súhlasím s tým, že zameriavanie investícií ESF Plus by sa malo týkať demografie e, najodľahlejších e, regiónov. Je to poprvýkrát, e, čo sa snažíme riešiť výzvy, ktorým tieto regióny čelia podporujeme rovnaký typ aktivít, avšak berieme do úvahy, že niektoré z nich môžu e, stáť viac práve z hľadiska vzdialenosti. Čiže budú to tie štandardné opatrenia, avšak bude im pridelený vyšší počet finančných prostriedkov týmto najodľahlejším regiónom. Pokiaľ ide o druhý EGF, Európsky sociálny fond, je nástrojom na prevenciu rizik, ktorým by sa mal riešiť výzvy v oblasti e, zručnosti a toho, či napríklad vzdelávacie programy náplňajú požiadavky pracovného trhu. Je dôležité, aby sme sa preto venovali rekvalifikácii, získavaniu nových e, zručností. Európsky globalizačný fond je ex post zásahom kde podporujeme len tých ľudí, ktorí prišli o zamestnanie a podporujeme ich naozaj e, opatreniami na, na mieru. A komisia chce tento nástroj udržať na to, aby poskytoval členským štátom možnosť rýchlo reagovať a podporovať naozaj len tých ľudí, ktorí prišli o prácu. Zatiaľ, čo ESF môže podporiť firmy, keď potrebujú e, sa napríklad reštrukturalizovať. Pokiaľ ide o to, prečo je tu aj pracovný, pardon, zdravotný program v ESF+, tak je to preto, že tento program je e, nástroj na európskej úrovni, máme e, vďaka nemu možnosť testovať a experimentovať s istými prístupmi v oblasti vývoja politik v jednotlivých členských štátoch, či už je to v skupinách krajín alebo vo všetkých členských štátoch. V tejto chvíli Európsky sociálny eh, fond priamo podporuje členské štáty, pokiaľ tieto menia systém zdravotníctva. A v tejto chvíli suma na predstavuje 3,7 miliardy eur, pokiaľ ide o činnosti súvisiace so zdravím. Ide tu teda o vytváranie príkladov či dobrých e, skúseností a potom tieto výstupy sa následne implementujú v členských štátov, môže ich potom prevziať Európsky sociálny fond a tak, to je, tak je to tomu aj teraz. Myslím si, že to predstavuje dobrú príležitosť e, synergii medzi týmito európskymi nástrojmi a ESF ktorý je implementovaný v rámci e, spôsobu vzdielaného riadenia. Pokiaľ ide o otázku rómskej e, menšiny, tak tam je to 20%, nie 20%. Je to naozaj zásadná otázka sociálnej inklúzie, ktorej sa venujeme. Takže sa to netýka len integrácie rómskej populácie. Máme tu aj iné sociálne problémy, ktoré potrebujeme riešiť. Myslím si, že ak minimálne 25 e, Európskeho sociálneho fondu by sa malo venovať e, opatreniam na sociálnu inklúziu v členských štátoch. No a tých 20%, ktoré sú určené pre najchudobnejšie obyvateľstvo, tak tam ide o ľudí, ktorí trpia naozaj materiálnou chudobnou, zásadnou materiálnou chudobnou a teda je tu snaha e, pomôcť im v týchto náročných chvíľach a potom im pomôcť aj v rámci Európskeho sociálneho fondu pri príprave na to, aby sa mohli uchádzať o zamestnanie na pracovnom trhu. Čiže najprv je tu vyriešenie ich tých prvotných potrieb a potom je tu aj ďalší e, konzistentný prístup podpory do budúcnosti. Ďakujem pani Breso, chceli by ste uzavrieť diskusiu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem a všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Pokiaľ ide o otázku prepojenia s regionálnou politikou, takže sa naozaj zachováva regionalizácia a potom je tu prepojenie s e, Európskym fondom pre regionálny rozvoj, tak myslím si, že tam sa zhodneme ale pokiaľ som to pochopila správne, tak komisia nie je celkom súhlasí s tými pravomocami členských štátov, čo podľa mňa nie je dobré smerovanie, pretože by sa naozaj mohli prerušiť väzby medzi dvoma zásadnými fondami, ktoré by mohli takto e, vzájomne si pomáhať. Po druhé, pán Fan Chápem, čo ste hovorili a myslím si, že je dôležité, aby sme zohľadňovali ako regionálne fondy, tak aj sociálny fond a by sme naozaj popri tom brali do úvahy e, negatívne dopady globalizácie. Ale ako aj bolo povedané, tento fond spravuje priamo komisia a nespadá to pod CFP, takže možno, že by sme to mohli spomenúť v pozmeňovacích návrhov a hovoriť o potrebe koordinácie, avšak nie je možné to zahrnúť do tohto textu, ani naopak nedá sa ESF zahrnúť pod regionálny fond. Potešilo ma, čo povedala komisia o európskom semestri a o odporúčaniach jednotlivým krajinám. Čiže pokiaľ len prvý rok a rok revízie, toto bude platiť. Tak je to zárukou, že tá koordinácia bude jednoduchšia. A chcela by som odporučiť aj reevaluáciu sociálnych otázok. Toto zapracujeme do pozmeňovacích návrhov. A samozrejme zohľadníme všetky pozmeňovacie návrhy e, kolegov, aby sme e, vypracovali čo najlepší možný program. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám ešte jednu pripomienku k tejto diskusii a to je e, časová lehota pre pozmeňovacie návrhy. Je to 14. septembra na poludne. 14. september, 12 hodín. Je to pre vás priateľné? Áno, dobre, takže na poludne 14. septembra je časová lehota na vypracovanie pozmeňovacieho návrhu k tomuto stanovisku. Môžeme teraz pokračovať. a venovať sa ďalšiemu stanovisku. Ustanovenie nástroja e, Spájame Európu. Tento nástroj podporuje rast pracovné miesta podporením infraštruktúr, technológií a tak ďalej. A tá komisia navrhuje, aby sa tento nástroj podporil e, aby mu bola pri, pri, pri, pridelená vyššia suma na financovanie, aby sa rozšíril jeho rozsah. Pokiaľ ide o pravidlo 55, tak sú za tento návrh zodpovedné výbory ITRE a TRAN. Náš, náš výbor sa rozhodol vypracovať stanovisko a u, menoval pána Piotrovského z EKR ako spravodajca. Dnes ten pán Piotrovský predstaví svoj návrh stanoviska. Avšak musíme na ňo pár minút počkať, pretože je ešte len na ceste, bol zrejme na zasadnutí iného výboru. Takže chvíľočku počkame, ale zatiaľ by som ešte rada povedala, že mm, časová lehota na pozmeňovacie návrhy k tejto správe je poludne 7. septembra. Čiže máte týždeň na vypracovanie pozmeňovacích návrhov k tejto správe. No aby sme sa držali rozvrhu, ktoré nastavili gestorské výbory, musíme odhlasovať stanovisko regi e, v oktobri, preto naozaj sa musíme držať toho rozvrhu, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. Čiže opakujem, pozmeňovacie návrhy je možné vypracovávať do 7. septembra 12.00. E, Teraz vás poprosím o chvíľučku strpenia a budeme čakať na pána Petrovského. We are waiting for the rapporteur. Actually for the rapporteurs. Čakáme na spravodajcov. Pozrite sa na program. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our... Dámy a páni, môžeme pokračovať v práci. Ospravedlňujem sa za to meškanie a za prerušenie schôdze. Bolo to spôsobené tým, že náš spravodajca nadchádzajúceho stanoviska, pán Pietrovský, bol na zasadnutí iného výboru, avšak teraz je už tu a môžeme pokračovať. Ďalším bodom programu je ustanovenie nástroja Spájame Európu. E, už som hovorila o tom, v čom spočíva nový návrh. Informovala som o tom, ktoré sú gestorské výbory, a Tran, sú v rámci pravidla 55, majú spoločnú zodpovednosť. Hovorila som aj o tom, kto je spravodajcom za výbor REGI a navrhla som časovú lehocu pre vypracovanie pozmeňovacích návrhov na poludnie piatok 7. septembra. A teraz dám slovo pánovu, pánu pardon, Pietrovskému, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, sekretariatu výboru e, regionov za spoluprácu. Tento, toto stanovisko sa týka dôležitého nástroja Spájame Európu e, nad rámec dopravného prepojenia v rámci TNT sa to hovorí o mobilnosti bez smrteľných nehôd a hovorí sa tiež o znižovaní emisí ja som sa na, v stanovisku venoval okrem iného na to, že je dôležité podporovať technológiu čistého uhlia. Vďaka čomu by sme dosiahli práve tento posledný cieľ. Taktiež sa venujem financovaniu e, vodných ciest, ktoré, by, ktoré sú e, by mohli byť teda tiež využívané v rámci dopravných sietí. Prioritou je financovanie cezhraničných častí e, CS, respektíve príhraničných regiónov EÚ. Tak ako obvykle problém mm, je mm, mm, vo financovaní. Podľa informácií komisí sa iba rokuje o rozpočte na tento cieľ. Ten má byť zostavený z dostupných fondov a najmä z časti rozpočtu na E, kohezný fond. Veľa členských štátov EÚ už teraz hovorí, e, že je proti nadmernému čerpaniu z tohto fondu. A takéto stanovisko sa nadchádza aj v stanovisku. Takéto názor sa nachádza v stanovisku. Pokiaľ ide o zasadanie výboru pre dopravu e, som počul, že otázka tohto financovania ešte nie je vyriešená. Hovoril o tom zástupca EPP a pán Telička za socialistov sa tiež tomuto vyjadril. Takže je vzhľadom na to možné, že návrh komisie bude zmenený. Chcel by som povedať, že v tejto fáze už je stanovisko navrhnuté, ale samozrejme som otvorený e, vašim e, návrhom, vašim pripomienkam a v tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Budeme teraz e, pokračovať so stanoviskami tieňových spravodajcov. Pani Schmidt. Ďakujem pekne. Chcem sa najskôr poďakovať spravodajcovi som členkou výboru TRAN, máte podporu SAD, teda mojej strany, e, dva body, ktoré uvedol spravodajca. Chcem tiež zdôrazniť to, čo tu už odznelo, zameranie na e, skvapalnenie uhlíka, boj proti klimatickým zmenám je za tým. Už sú tu isté e, pokusné zariadenia a je tu aj prvá veľká rafinária šelky, žiaľ nie v Európe, ale v Katari. Technológia je veľmi zaujímavá <clears throat> a má obrovský potenciál, hlavne čo sa týka znižovania emisí CO2. A potenciál má aj naša geostrategická závislosť krajín, ktoré vyrábajú e, ropu a plyn, a teda ide o to tu závislosť znižiť, treba na to aj rozpočtové prostriedky, ale je tu technologická neutralita. Ja si myslím, že by sa tu nemali uprednostňovať nejaké technológie na úkor iných, <clears throat> pretože sú rôzne zdroje v jednotlivých európskych krajinách, e, e, či už ide o vietor, vodu alebo slnko. Potom ďalší relevantný bod, to je ten návrh komisie 30 e, pre otvoriť konkurencii. Ja zasadám na e, výbore pre kontrolu rozpočtu. Malo by to byť 100%, keď už tak, pretože je tu už precedens, napríklad širokopásmový internet alebo aj podpora regionálnych letisk. A je tu jasná potrebovan <coughs> potreba financovania, ale málo prostriedkov je v CEF a preto je zásadná účinnosť a hlavne v záujme daňovníkov. Takže komisii sa podarilo týmto návrhom e, naozaj spraviť zo súdržnosti e, ťažiskovú tému v rámci CEF. E, teším sa na pozmenujúce, doplňujúce návrhy a určite bude mať stanovisko tohto výboru veľkú váhu, takže to vítam. A ešte jedna poznámka ako sme videli v uplynulom čase, e, CEF má uľahčiť prácu komisii, keď hľadá finančné prostriedky a pri dopravnom systéme vieme, že e, je tu zásadná rentabilita, takže tento sektor musí výrazne prispieť k dekarbonizácii, takže musí naozaj tu byť e, účinný, nákladovo účinný um, alebo dostupný dopravný systém, takže aj v tomto zmysle vypracujem ja pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Pani Rodriguez a potom pán Boština, Rôba a tieňoví spravodajci. Ďakujem. Pán Boštináru nemohol dnes doletieť do Bruselu, takže ho zastúpim. V prvom rade pán Boštináru chce zdôrazniť význam tohto nástroja na prepojenie Európy CEF a súvislosť s Fondom súdržnosti. Keď sa CEF začalo pred 6-7 rokmi, tak išlo o to presunúť isté prostriedky z kohezného fondu do CEF a bolo to prezentované ako jednorázové financovanie e, chybajúcich cezhraničných prepojení v rámci TNT. Takže fakt, že to pretrváva aj v novom návrhu, dokonca vo väčšej miere, ak sa pozrieme na čísla, tak z relatívneho hľadiska sa to redukuje o polovicu. Ale príspevky do CEF sa nemenia, takže o tom treba určite diskutovať. Ale skôr na úrovni CPR, nie na úrovni nariadenia o CEF. Preto pán Boštináru navrhne, tak ako to bolo pred šiestimi rokmi, aby sa teraz neuvádzali žiadne čísla súvisiace s transferom prostriedkov do, e, z fondu súdržnosti. Tam nemá byť nič upresnené a celkové rokovania o CPR ukážu, či sa takýto transfer zachová a potom prípadne sa upresnia sumy. Pán Boštináru sa vyjadri k článku 4.8 možné využitie prostriedku alebo transfer z fondu koézie. Pred šiestimi rokmi to bol veľmi kontroverzný bod, pretože pôvodný návrh komisie nedával žiadne záruky kohe, krajinám koézie, pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré presunuli do CEF, teda že by sa rovnako dali využívať v tých krajinách. Problém je v tom, že fond súdržnosti stojí na zdieľanom manažmente čiže sa spravuje na národnej úrovni, ale CEF je spravovaný centrálne. Keď bol pán Boštenáru tiež spravodajcom o naradení o Fonde súdržnosti, bol dosiahnutý výrazný kompromis a ten znel, že tri roky budú na implementáciu a transferované prostriedky z kohezie do CEFu sa dajú využívať iba v tých istých krajinách, odkiaľ prišli iba prípadne nevyužité prostriedky by sa dali potom nejaké, nejak e, dať k dispozícii ostatným. Nemôžeme súhlasiť s dnešným návrhom komisie, teda zaručiť iba 75 zdrojov. Ak by sa dohodol transfer, tak musia platiť tie isté záruky ako v minulosti. <clears throat> Z rovnakých dôvodov a teda aby mohli byť pripravené dobré projekty a plne sa využívať transferované prostriedky. Z CEF je dôležité, aby technická pomoc bola čo najúčinnejšia, aby sa čo najviac zjednodušili administratívne postupy. Teraz k návrhom spravodajcu. Pán Boštináru má isté ťažkosti s vymazaním výrazu dekarbonizácia v článku 3 a taktiež Clean Coal Technology e, vloženie tohto výrazu, pretože uhlie je naďalej veľmi znečistujúce, znečistujúce. Ťažko sa dá hovoriť o čistom využívaní uhlia. A ešte ma pán Bošnáru poprosil o to, aby som hovoril, povedala, že v tomto zmysle predloží pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Much, Ďakujem, pán Van Miltenburg. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. nás teší to, čo povedali socialisti a demokrati. Ja som prekvapený, že spravodajca hovorí o nízkych emisiách namiesto dekorban, dekar, dekarbonizácii, to ako keby nikdy nebola podpísaná Parížská dohoda. Hovorí sa o čistých uholných technológiách a my hovoríme o CEF a to znamená investície do infraštruktúry a vďaka infraštruktúry by infraštruktúre by sme mali mať udržateľnú mobilitu v Európe, teda aspoň ju takto sa snažiť vybudovať a prepojiť to na rôzne národné ustanovenia, to sa mi až tak nepáči, pretože tu hovoríme o niečom, čo je dôležité pre celú Európu. To isté platí o pozmenujúcom návrhu 8. Oprávnenosť e, pri dotáciách. Tu sa využívajú európske prostriedky na financovanie vnútroštátnych politik, napríklad e, pri kúpe nejakého nehmotného majetku. E, stanovujú sa ceny niekedy tak trochu po známostiach, neviem. Nezdá sa mi to byť úplne správne. Ak by sme s tým začali, tak e, som dozvedavý, čo na to OLAF a dvor auditorov a odvolávka na ultraperiférne e, regióny vypadla my ako Holandsko takéto e, ultraperiférne regióny nemáme, ale ja som celoeurópsky politik a je, dôleži- je dôležité, aby e, tieto regióny boli zohľadnené a prepojené s, s ostatnými. Takže je trochu mm, nešťastné e, vyňať tú, túto odvolávku. Nezdá sa mi to najlepší postup. Ale aby som to ukončil pozitívne, možno taký nápad. Hovorili sme o tom, ako môžeme dosiahnuť viac s rovnakými obnosmi. Na dopravnom výbore bol dobrý podnet a síce, že by sme niektoré prostriedky z regionálneho fondu mohli vyčleniť pre dopravné siete. Tak ako Fond na prepojenie Európy. Robíme, robilo sa to aj s Fondom súdržnosti, aj s regionálnym fondom. V mnohých regiónoch sa odstraňujú tie chýbajúce ohnívka v tých dopravných reťazcoch. A sieť na prepojenie Európy. Tu by sa nemalo hovoriť iba o investíciách do tých základných sietí, ale aj do tých trošku menej významných. Tento návrh sa mi teda zdá byť dôležitý a predložím pozmenujúci, doplňujúci návrh v tomto zmysle aj v súvislosti VFR teda, aby sme mohli urobiť viac s tými istými prostriedkami. Teraz pán Olbrich ďalší teňový spravodajca. Just two, if you, if you... Iba stručne najskôr návrh pána Boštináru neuviesť tam konkrétnu sumu. Na rozpočtovom výbore e, teda vlastne je to niečo, s čím začala komisia. My sa teraz snažíme v tej predbežnej správe o VFR chceli so zapojením rôznych výborov aj tohto mať konkrétne sumy pre jednotlivé fondy. V oktobri bude schválený nový návrh, teda bude sa hlasovať o novom návrhu parlamentu a určite by sme tam nechceli žiadne e, biele miesta. <clears throat> Fond e, súdržnosti to je tiež vzdelaný manažment. Keď sa to presunie, tak e, už to sa stáva priamým manažmentom. Nejde o sumu, ale o metódu. Tá je jednoducho odlišná. A skúsenosť je taká, že keď sa to zoberie členskej krajine, tak to možno, že nefunguje už tak dobre. Čiže zachovať tie prostriedky pre súdržnosť. Komisia chcela znížiť fond súdržnosti o viac ako 40 oni hovoria o návrate k prírodzenej úrovni. Ale presúva sa to, alebo škrta sa to v prospech CEF, Čiže vo fonde súdržnosti bude oveľa menej, a, ale bude to vlastne presunuté do nástroja na prepojenie Európy. A ešte jedna vec neodsudzoval by som všetko, čo súvisí s čistým uhlím. Áno, rozumiem z toho ideologického hľadiska, že je to proti Parížskej dohody, ale uvediem helsinský príklad. Fínsky kolegovia o tom vedia. Helsinky sa vykurujú vďaka uhliu. Takže mali by sme si asi uvedomiť, že z času na čas treba mať na pamäti tie nové technológie, hlavne e, v krajinách, kde ekonomika z veľkej časti stojí na uhli porozmýšľajme nad novými technológiami. Thank you very much. This, Mr. Van Nistelrooy, briefly. Pán Van Nistelrooy, stručne. Áno, stručne. Už minule sme o tom hovorili a povedali sme, že ak sa hovorí o nejakom presune, tak potom to musí byť nejaký spravodlivý podiel pretože keď je koláč menší, tak eh, nemôžete mať rovnakú, rovnakú veľkú časť, ako keď ten koláč bol väčší. Potom to je nevyvážené. Takže asi ide o eh, ten pohľad eh, tie tri roky schválil nielen tento výbor, ale aj celý parlament a pomáha to členským krajinám dosahovať možno ciele Inak sa ťažko stanovujú priority. Peniaze sa spravujú centrálne, takže asi ide o akýsi mix tých dvoch systémov a e, funguje to, hlavne ak e, ide o dlhšie obdobie, takže asi sa nedá hovoriť o nejakom nespravodlivom podiele asi tu dojde k veľkej zbure. To vám môžem slúbiť. Ďakujem. Teraz za Európsku komisiu. Kto sa chce vyjadriť za generálne riaditeľstvo MU? Tu niekoho máme, áno. Ďakujem pani predsedničku, ďakujem aj spravodajcovi, aj všetkým rečníkom. Najskôr klimatický aspekt, ak dovolíte Teraz sme navrhli, aby 25 dlhodobého rozpočtu zohľadňoval klimatický aspekt. CEF e, má e, dosiahnuť až 60 to bol náš návrh. Takže tu by som sa pripojil k tým, čo povedali, že treba ponechať odvolávku na dekarbonizáciu a nemôžeme súhlasiť e, s tou technológiou čistého uhlia. O to viac, že CEF nefinancuje výrobu tepla alebo výrobu energie. Potom e, tá obalka pre súdržnosť. Súčasná obalka fungovala veľmi dobre, bola plne využitá. Všetky členské krajiny vedeli vyčerpať e, skoro všetky prostriedky, iba Dvom krajinám sa to v plnej miere nepodarilo. Teraz vidíme, ako tie jednotlivé akcie napredujú. Ak niektoré akcie nie sú úplne účinné, tak sa tie peniaze vrátia, znova rozdelia, ale iba e, medzi krajinami súdržnosti. Túto zásadu chceme zachovať aj tú trojročnú lehotu, čiže buď sa to využije, alebo o to krajina príde, ale musí tu platiť konkurencia. A to preto, že nejde iba o ten objem prostriedkov, ale ide o to využiť e, tieto prostriedky na cezhraničné projekty. Tie národné obálky sa viac zameriavajú na národné projekty, pretože konkurencii, ale keď konkurencii budú vystav, ich bude vystavených viac, tak by sa to mohlo trošku robiť v prospech cezhraničných projektov. Čiže istý konkurenčný proces by sme tam chceli mať. Potom tie ultraperiférne oblasti, ako viete, chceli sme tam mať explicitnú odvolávku v nariadení e, CEF, aby sa tieto regióny mohli zúčastňovať na programoch. Doteraz to nebolo možné v dostatočnej miere, takže tam mať explicitnú odvolávku, aby tam boli zachované a aby sa mohli zapojiť. Preto sme trošku znepokojení tým návrhom to tu zrušiť túto odvolávku. Musí, tu tam, musí tu tam ostať, aby e, sme zohľadnili ich špecifické investičné e, potreby do potreby investícií do dopravy. Pán Piotrovský. Tak, ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Chciałem... Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyodrali. Zaznamenal som si ich pripomienky rovnako ako pripomienky predstaviteľa komisie. Pokúsim sa všetky tieto pripomienky zapracovať eh, do správy. Nebudem tu hovoriť o všetkých podrobnostiach, avšak myslím si, že v niektorých bodoch sa nám podarí dosiahnuť kompromis, ako napríklad e, posledná pripomienka zástupcu Európskej komisie, keď hovoril o periférnych oblastiach. Myslím si, že tam sa nám podarí dosiahnuť kompromis keď budeme hovoriť o periférnych a hraničných regiónoch EÚ a verím, že aj v iných bodoch sa nám podarí e, dosiahnuť kompromis. Takže ešte raz sa vám chcem veľmi pekne všetkým poďakovať za vaše názory a stanoviska. Ďakujem pekne. E, pripomienky môžete posielať pozmeňovacie návrhy do 7. septembra 12.00. Takže môžeme prejsť na ďalší bod programu. Je to priebežná správa o MFF 2021 až 2027, stanovisko parlamentu s výhľadom na dohodu. Spravodajcom je pán Vogan. E, gestorským výborom je výbor pre rozpočet. Pokiaľ sa nemilím, máme štyroch spravodajcov Jedným z nich je pán Olbrich v rozpočte pre, e, pardon, výbore pre rozpočet. Hlasovanie je naplánované na 8. a 9. oktobra, preto je potrebné vypracovať pozmeňovacie navrhy do pondelka 10. septembra 12.00. V tejto chvíli dám slovo pánu Vognovi, aby predstavil stanovisko Ďakujem pekne. MFF je témou, ktorá spadá pod proces súhlasu a preto sa výbor pre rozpočet rozhodol vypracovať ďalší dokument, mm, aby sa naozaj parlament mohol zhodnúť. Som veľmi rád, že je tu Jan. Sme štyria spravodajcovia a Jan je veľmi dôležitý, preto som rád, že je dnes tu kolegovia. Prejdem teraz tou správou Pokúšal som sa hovoriť o stanovisku parlamentu, ktoré sme prijali v marci tohto roka. Čiže všeobecný prístup je zachovať nadchádzajúce MFF na 1,3 GNA, potom zachovať štruktúrne politiku, zachovať obalky, e, tak aby sa zachovali sumy z roku na rok 2018 aby sa zachovali priority parlamentu. Pokiaľ ide o čísla e, týkajúce sa kohezné politiky, obalka pre RDF a kohezný fond na 2027 27 by to malo byť 272 miliard eur podľa návrhu parlamentu. Toto sa bude deliť medzi tie dva fondy RDF a kohezný fond. Kolegovia si všimnú, že som tieto dva fondy nerozdeloval, ale komisia to rozdeľuje, preto sa hovorí o poklese z 85 na 41 miliard pre kohezný fond. Myslím, že výbor pre rozpočet by sa chcel podrobnejšie pozrieť na toto rozdelenie. Kolegovia o tom diskutujú práve dnes No a pokiaľ sa kolegovia aj rozhodnú o tej otázke rozdelenia medzi EDF a kohezными fondami, tak to môžeme zapracovať do pozmeňovacími návrhmi. Taktiež sme sa venovali Európskemu sociálnemu fondu a príspevkom do tohto fondu je dôležité navýšiť prostriedky pre e, iniciatívu zamestnanosti mladých. To je hlavná priorita pre mnohých kolegov. Ďalej uvidíte, že som tu opätovne za, na, ja sa pokúšal navýšiť e, príspevky pre Interreg z 2,75 sa tu komisia snažila znižiť na 2,5%, ja som to však zachoval na tej pôvodnej úrovni. Taktiež hovorím o reformnom podpornom programe, o tom sa veľa diskutovalo, aj na úrovni nášho výboru, aj v rámci iných výborov. Kolegovia možno vedia o tom, že kom, komisia navrhuje reformu tohto programu v rámci budúceho MFF a navrhuje nový nástroj do, dodávania. Ja si myslím, že že tie financie, ktoré sú potrebné na naplnenie tohto nového nástroja, by sa dali lepšie použiť inde, napríklad v Interregu či v Európskom sociálnom fonde. Ale opäť toto je na kolegoch, aby eh, o tom rozhodli, ako som už spomínal, veľa sa o tom už teraz diskutuje a veľmi rád si vypočujem vaše stanoviska na túto tému. No a ešte jedna vec, Hovoril, hovorím tu aj o Európskom fonde pre solidaritu. V súlade so stanoviskom parlamentu z marca navrhujem navýšenie e, tohto z 600 miliónov na 1 miliardu. Taktiež ocením stanoviska e, kolegov, ale toto je smerovanie, na ktorom sa parlament zhodol v marci tohto roka. Pani predsednička, e, ako ste vraveli, bude sa o tom hlasovať v oktobri, čiže e, pozmeňovacie návrhy je potrebné posielať do 10. septembra, e, teda pondel, e, budúci týždeň. Poprosím vás, aby ste sa teraz vyjadrili, kto sú tieňoví spravodajcovia. Ja nemám dostatočné informácie. Kto sa vyjadrí za EPP? Pán Fan Nisteroj? Náš e, francúzsky kolega Makiro je, e, je tieňový spravodajca za nás a som rád, že z, ja teda, ale preložil francúzsky text, ale mm, teda skúsim niečo e, povedať. Ak je tu niekto, kto e, má ruku na púze diania, je to pán Vogan a on sa angažuje eh, v tejto oblasti, takže ne, neviem si predstaviť lepšiu kombináciu. A keď sa pozorne pozriete na jeho správu, tak zohľadňuje všetko. Najmä to, čo parlament už dávno vyjadril, teda eh, tá úroveň rozpočtu 1,3 a eh, tie čísla, ktoré by za tým mali stáť. Takže tam má stále rovnaký prístup a tiež poukazuje na nevyhnutnosť, aby sme nerozlišovali e, e, teda tá regionálna politika, tie nové zmeny, e, neexistuje nejaká zastaralá, teda kohezná politika nie je zastaralou politikou, ktorá neprináša výsledky. A toto by mal byť tón, ktorý by sme mali v texte zachovať. A potom e, to, že e, a o tom sme diskutovali teda e, siedma správa o koheznej politike. My sme tam zapracovali číselné údaje a preukázali sme pridanú hodnotu, teda zelenšia Európa, inteligentnejšia Európa, Európa, ktorá rozvíja zamestnanosť. Takže on podporuje ten hlavný tón návrhu správy a kritizuje škrty, o ktorých sme tu už hovorili, teda škr- najmä škrty v koheznom fonde. Takže to sú tie všeobecné body a dnes sme teda diskutovali o prvom návrhu správy Interreg a tam súhlasím, tam sa zhodujeme, pokiaľ ide o náklad na Interreg. A e, samozrejme, on príde aj s pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. ALDE, skupina, pani Katajnen. Ďakujem veľmi pekne. prvom sa chce, prvom rade chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Veľmi pekne e, vám ďakujem. Je to e, dobrá práca, ktorú ste odviedli. Ja som s pánom e, Vognom pracovala vo výbore pre rozpočet a máme veľmi príbuzné názory a tiež sa zhodneme na tom, že Interreg by sa nemal krátiť No a súhlasím so spravodajcom tiež v tom, že e, sa musíme pozrieť aj na renováciu budov a na e, zdroje, ktoré sú na to vyčlenené. A tiež sa musíme venovať udržateľnému rastu Mm, podľa mileniových cieľov OSN a e, tie e, environmentálne ciele sú tiež veľmi dôležité. Ďakujem. E, pán Rape, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý predložil viaceré potrebné dôležité ustanovenia a podporil ich štatistikami. A ak sa nám podarí implementovať všetky tie návrhy, tak si myslím, že budeme mať pred sebou veľmi dobrý záverečný dokument. A môžeme mať nádej, že sa nám podarí posunúť sa v oblasti koheznej politiky v Európe. Chcela, chcel by som navrhnúť niektoré body, keď hovoríme o politike voči všetkým regiónom, tak Litva a viaceré ostatné krajiny ešte v roku 2016 prijali rozhodnutie, aby sa zmenila ich politika, teda aby neboli jedným regiónom, ale aby prispôsobili politiky pre jednotlivé krajiny. V roku 2017 komisia podporila toto rozhodnutie a v roku 2018 vstúpilo do platnosti nové administratívne členenie. Ale návrhy, ktoré sa predkladali, vychádzali ešte zo starej regionálnej štruktúry, štruktúry ktorá už ale dnes nie je platná. Ja preto predložím pozmeňovací návrh týkajúci sa tohto nového regionálneho členenia. Teda regióny, ktoré vznikli v roku 2017, e, sa musia zohľadniť a ak sa vlastne budú všetky rozhodnutia primať len na úrovni e, národných štátov, tak sa rozdiely medzi jednotlivými regiónmi budú len zväčšovať. Ja dúfam, že sa nám podarí nájsť flexibilitu a tieto regióny, nové regióny budú zohľadnené a že aj e, rozhodnutia, ktoré tieto štáty prijali, teda, že to budú dva regióny ako nové regióny. Podporujem návrhy, ktoré sa týkajú kohézie a tiež nástroja na prepájanie Európy. Ďakujem. Teraz má slovo pán Van Miltenburg. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Hovorím za časť skupiny ALDE. E, pokiaľ o diskusiu o viacročnom finančnom rámci, tak e, musím povedať, že je dôležité, aby sme boli realistami a Európsky parlament by nemal byť konzervatívny a držať sa len nejaký starý politik, ale musí zabezpečiť, aby viacročný finančný rámec zodpovedal výzvam súčasnosti a tie sú dnes veľmi iné, odlišné, než ako boli pred 7 rokmi. Takže musíme akceptovať to, že budeme musieť urobiť niektoré prispôsobenia. A hm, krajiny ako e, Polsko napríklad ehm, zaznamená veľký rast, takže je to odôvodnené, aby sa u nich znížili e, e, platby z kohesného fondu. A pokiaľ ide teda o navrhované stanovisko, tak e, zdá sa, že socialisti a demokrati ako keby nechceli podporovať žiadne sociálne e, zlepšenia v Európe. My ale musíme reformovať a musíme e, reformovať prostredníctvom investícií. Bola by to tá nevyužitá príležitosť, keby mm, sme to nechali tak, ako to navrhuje spravodajca. My sa musíme viac sústrediť na budúcnosť e, kohezného fondu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Albrecht. Mám e, ešte niekoľko ďalších poznámok. Chcem hovoriť o tom, aký postup navrhuje rozpočtový výbor vo vzťahu ku výboru regia a ďalších výborov. Rozhodnutie parlamentu z marca bolo 1,3. A pritom musíme zostať ako parlament. Nebude to jednoduché, pretože niektoré výbory by chceli ísť ešte vyššie, stále viac a viac. A parlament nemôže žiadať viac, pretože členské štáty nikdy nebudú súhlasiť, e, e, pretože už 1,3 je pre nich nemožné. Ale musíme byť konzistentní, takže 1,3 to je e, limit. Po druhé, my sme navrhli, a ako parlament sme o tom aj hlasovali, že kohezná politika má zostať na nominálnej úrovni z roku 2018. To je stanovisko parlamentu. Ak máme toto stanovisko parlamentu, ktoré bolo väčšinou schválené, otázka je, ako to pretlmočíme do čísel. Výbor pre rozpočet už má predbežnú tabuľku, ktorá obsahuje čísla, ktoré sú dôsledkom tohto rozhodnutia. Teda, čo by to znamenalo, keby sme to nehali tak, ako je to teraz. Ale roz, výbor pre rozpočet nemôže e, zastúpiť výbor regii, pokiaľ ide o diskusiu o fondoch. Takže rozpočtový výbor nemôže hovoriť o tom, ktorý fond by mal byť silnejší a ktorý slabší. Takže e, tú obalku e, necháme v platnosti, ale očakávame od spravodajcu výboru regi, regi, že povie, že ako výbor regi si myslíme, že e, máme zachovať e, ten schválený limit, ale ide o ten vzťah medzi kohezným fondom a e RDF a ES, ESF+. Ale to nemôže urobiť rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor nemôže rozhodovať o, o polnospodárstve a o, o všetkých ostatných oblastiach. Teda rozhodli sme, že budeme mať 1,3 a že zachováme úroveň 2018, ale teda je to veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili pre našu diskusiu o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. V oktobri budeme o tejto správe hlasovať vo výbore pre rozpočet a v novembri v plenárke a očakávame, a to bude politické stanovisko parlamentu, a potom budeme čakať na stanovisko rady. A je to veľmi otvorené, kedy rada bude schopná prijať spoločné e, stanovisko, ale toto nie je niečo veľmi všeobecné, že teda buďme bohatí a zdraví, ale tu ide ozaj o tie proporcie. Ďakujem, pán Olbricht. A podporujem pána Ogna, pokiaľ ide o jeho poznámky, ale my musíme mať svoju lobby. Takže kedy? V novembri na prvom zasadnutí druhá plenárka. Druhá plenárka v novembri. Dúfame, že to sa podarí stihnúť. Ale prosím, Pamätajte, že rada by mala rozhodovať o Brexite v októbri a to je všetko prepojené. Takže parlament na teraz rozhodol, že budeme v novembri predkladať náš návrh 1,3. A potom môžeme s radou diskutovať o tom, čo budú chcieť krátiť. Ďakujem za toto vyjasnenie. Teraz dávam slovo Európskej komisii, pán Gilland. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. chcem e, uvítať rýchlu prácu pána e, Volga a tiež ostatných. To urýchli zhodu na týchto dôležitých otázkach do jary budúceho roka. Poznamenal som si ten celkový prístup, pokiaľ ide o koheznú politiku. Komisia a parlament e, samozrejme majú odlišné východiska a E, tie diskusie sa budú aj odohrávať e, oddelenie, ale chcem počaknúť, že e, návrh komisie je vyvážený, pokiaľ ide o celé spektrum, teda zohľadňuje politické priority únie ako celok. Pán Ruper položil konkrétnu otázku. Išlo o regionálnu dimenziu kohezné politiky. A myslím, že je dôležité počiarknúť, že sú dva e, oddelené prvky. Regionálna dimenzia, pokiaľ ide o kalkulácie, je založené na alokácie e, fondov a potom regionálna dimenzia vo vzťahu ku programovaniu a organizácii programov. Pokiaľ ide o organizáciu programov, tam je značná flexibilita ktorú členské štáty a regióny majú, aby si organizovali štruktúry programu podľa toho, ako je to pre nich vhodné. V minulosti sme mali všeobecný prístup, že programovanie sa koná na úrovni nad 2 a my ako zjednušenie sme aj toto zmenili, takže je tam veľká flexibilita, ako sa môžu organizovať programy. Pokiaľ ide o kalkuláciu e, e, podľa alokácií, na to, aby sme mohli mať takúto kalkuláciu pre alokácie, musia byť k dispozícii štatistiky. A štatistiky môžu byť k dispozícii len vtedy, keď e, regióny existovali už nejakú dobu, aby mohli vzniknúť spolahlivé štatistiky. Takže zavedenie nových regiónov v rámci členských štátov v k určitému dátumu, tak e, tam nie sú k dispozícii historické štatistiky pre tieto nové regióny. Takže to závisí teda od toho, ako členské štáty predložia historické dáta vo vzťahu k e, novým kategóriám regiónov. A východisko e, pre návrh komisie v máji boli štatistiky, ktoré komisia mala k dispozícii, keď pripravovala návrh. E, Takže máme tento rozdiel, e, pokiaľ ide o e, kalkulácie. No a ďalšie poznámky. Zazneli viaceré poznámky, pokiaľ ide o zníženie fondov pre kohezný fond. A jeden z rečníkov hovoril o tom, že to má vzťah k tomu, že komisia navrhla, aby sme nemali a umelú infláciu kohezného fondu pre novšie členské štáty, ktoré fungovali len v minulom období. Teda e, tam išlo o jednu tretinu, minimum jednej tretiny e, podielu členského štátu. A to bolo na to, aby sme zabezpečili minimálnu alokáciu pre investície do dopravy a, e, a environmentálnej infraštruktúry. teda, mm, a v prípadoch, kde máme členstvo 15 a viac rokov, tak taký prístup sa nepožaduje, pokiaľ ide o alokačnú metódu. Preto sme e, priamo aplikovali alokačnú metódu. A e, miera kohezných fondov vychádza z tejto alokačnej metódy. A členský štát alokuje podľa tejto metódy. Teda my neznižujeme kohezné fondy, ale to je výsledok existujúcej alokačnej metódy, ktorý vychádza z minimálnych východisk. No a napokon miera kofinancovania. Tu len zdôrazním to, čo som povedal prv, e, keď sme hovorili o Interreg. Čím vyššia je miera kofinancovania EÚ, tým nižší je všeobecný investičný balíček. To je veľmi jednoduchá kalkulačná metóda. Teda čím viac sa požaduje od EÚ a menej od e, národnej regionálnej úrovni, o to menší bude všeobecný rozpočet. A to už som povedal. Prv, to je jeden z prvkov, o ktorom si myslíme, že je dôležité, aby sme mali nižšiu mieru kofinancovania EÚ ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Logan, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem vám kolegovia za vaše príspevky. Ja som to vnímal ako všeobecnú podporu pre toto stanovisko. Pán Rope podporoval viaceré návrhy, ale a hovorila o niektorých pozmeňovacích návrhoch. Ja neviem, či majú vzťah k rozpočtu, alebo je to skôr e, CPR, to uvidíme. Pán Miltenburg hovoril o členských štátoch a o miere, preto členské štáty hovorila o tom aj komisia. Ja myslím, že by sme nemali púšťať do tejto diskusie, ktorý členský štát bude mať aké krátenie. To by nemalo byť súčasťou tohto stanoviska. Samozrejme, že tu bude diskusia o štruktúralnej reforme a pán Miltenburg, Miltenburg podporuje e, tieto štruktúralne zmeny. Takže áno, ale od začiatku sme vedeli, že toto je pred nami a že sa s tým budeme musieť vyrovnať. A to, čo hovoril Jan, áno, musíme urobiť rozhodnutia. Áno, niektoré sú finančné, niektoré sú politické. A pokiaľ ide o RDF a kohezný fond, musíme rozpočtovému výboru predložiť jasné stanovisko. A samozrejme budú tu otázky, pokiaľ ide o štruktúrálnu reformu. máme a pred uplynutím e, e, termínu samozrejme prebehnú diskusie s kolegami. Ďakujem. Termín na pozmeňovacie návrhy je na obed 10. septembra. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom na našom programe. A to je prvá výmena názorov o Európskom fonde regionálneho rozvoja a koheznom fonde. Správancom je Kocolino. Návrh z 29. mája a prezentácia komisie predstavuje začiatok legislatívnej práce na tomto návrhov. Pán Kocolina bol určený ako spravodajca gestorským výborom je REGI a spravodajca už mal niekoľko prípravných stretnutí. Ďakujeme za to pánovi Kacolínovi. Dnes nám predloží svoje úvodné myšlienky k svojmu návrhu a správu chce predložiť 8. a 9. oktobra na zasadne výboru Eh, regi. Nech sa páči, máte slovo. Sì, grazie. Mm, ovviamente questa discussione si intreccia con, con il confronto. Ďakujem za slovo. Samozrejme, táto diskusia sa už dlhodobo vyvíja, pokiaľ riešime rozpočet na nadchádzajúce roky. No a je zjavné, že je tu isté prepojenie, snažíme sa nastaviť pomerne ambiciózny e, kalendár, chceme vyriešiť e, tento dokument do novembra. Je dôležité, aby sme naozaj pracovali rýchlo, aby sa to dokončilo e, do začiatku nadchádzajúceho politického mandátu. Samozrejme musíme brať do úvahy aj politické aspekty a výzvy, ktoré sú v tomto kontexte veľmi dobre známe. Poprvýkrát má toto nariadenie málo článkov, skôr hovoríme o tom vo všeobecnej rovine, riešime otázku flexibility, manevrovacieho priestoru pre členské štáty. Sú tu nastavené isté ciele, isté sumy. Snažíme sa uprednostiť jednotu, pokiaľ ide o program týkajúci sa regionálnych fondov. Takže tá práca je naozaj zjednodušená, tých článkov je oveľa menej. V tejto chvíli sú otázky zostavené do tematických celkov, do tematických skupín. No a musíme sa teraz my z našej strany venovať tým jednotlivým článkom. Nechcem v tejto chvíli sa tomu veľmi podrobne venovať v rámci diskusí spolupráce s komisiou, s ďalšími fiktívnymi spravodajcami e, sme sa venovali mnohým bodom a ja by som sa tu chcel venovať tým hlavným, najdôležitejším. Najmä pokiaľ ide o návrh, e, začneme s článkom 2. článku 2 sa hovorí o piatich makroregiónoch, o piatich sektoroch, tu je rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim programom. Tam bolo 11 makroregiónov, teraz je ich 5. A potom je tu 21 sektorov. Toto sa doplnilo do článku 3. Ďalej je tu otázka flexibility, v prípade niektorých členských štátov. Máme tu aj veľmi národné témy. A taktiež e, sa tu rieši otázka e, HDP nie na národnej úrovni, tak ako v budúcnosti, ale na základe týchto národných, e, úrovne národných dôchodkov. Tá diskusia musí byť v tejto chvíli otvorená, pretože budem sa tomu venovať podrobnejšie o chvíľu. Nechceme sa sústreďovať na rozdiely medzi členskými štátmi, ale na rozdiely v rámci jednotlivých členských štátov, rozdiely medzi dotknutými regiónmi. Takže tomuto sa teraz venuje článok 3. E, ďalej článok 4. Otázka technickej podpory. Tu sa otvára mnoho otázok, treba naozaj veľa e, zvážovať. Toto v svetle získaných informácií v rámci aktuálneho programu chceme podporiť e, orgány, štátne orgány, ktoré uplatňujú regionálnu politiku a ako teda im pomôcť, aby táto činnosť bola efektívnejšia. Napríklad v Taliansku by sme mali naozaj veľmi dôležité uh, Eh, správne, sme učinili dôležité správne kroky, bolo to zásadné v otázke správy programu a je preto potrebné, aby sme podporili aj tento aspekt technickej podpory, pokiaľ chceme dosiahnuť eh, celkové zlepšenie mm, administratívnej mašinérie. Ďalej, všetky sektory, ktoré sú vylúčené z ESF. O tomto bode sa ešte stále diskutuje a rieši sa to, či je možné vylúčiť niektoré sektory z programov financovania v rámci koheznej politiky. Napríklad recyklovanie odpadu, toto má dopad na životné prostredie. A sú tu ďalšie témy, ktoré si taktiež zaslúžia veľkú pozornosť. Ďalej článok 7. E, rozhodli sme sa e, zvážiť ďalej túto oblasť, aby sme sa tejto téme naozaj mohli dostatočne dobre venovať, pretože je zásadná sú to ukazovatele a je naozaj dôležité, aby sme boli schopní hodnotiť dopad kohezné politiky na tom, ktorom území. Takto by som zhruba zhrnul uh, toto stanovisko. Naozaj nechcem ísť príliš do podrobností. Toto sú tie zásadné body nariadenia, ktoré síce má málo článkov, ale bude si vyžadovať naozaj veľmi detailnú prácu. toto všeobecné nariadenie stavia na regionálnom fonde, pokiaľ ide o zdroje, o tom sme už hovorili. No a tá otázka zdrojov je stále otvorená, musíme e, to ďalej zvažovať. Chcel by som, aby sme diskutovali o posilnení územného prístupu. O tomto je potrebné diskutovať viac, pretože je to naozaj zásadný nástroj. Ten územný rozmer je naozaj zásadný, je rozhodujúci. Otázka znie, ako ho posilniť. Je potrebné posilniť tento územný túto územnú teritoriálnu podstatu a my musíme naštartovať naozaj intenzívne úvahy na túto tému. Je dôležité, aby ľudský rozmer bol v jadre koheznej politiky. Musíme však taktiež zvažovať, ako veľké metropoly, tak aj menšie či stredne veľké mesta. Každopádne treba e, pracovať tak, aby sme zacielili na všetky urbánne priestory. Máme tu regionálny fond, sociálny fond, máme tu polnohospodárskú politiku. Otázka znie, ako ich integrovať, aby sme tu mali e, istý zdroj podpory, ktorý by mohol naozaj pomôcť tomuto územnému rozmeru. A druhá otázka sa týka všeobecného nariadenia, ale bude mať veľký dopad aj na Fond pre regionálny rozvoj, pretože hovoríme o zdrojoch. Je to otázka spoločného financovania v rámci paktu stability. Je dôležité, aby sme všetci do, sa dopracovali k nejakému spoločnému stanovisku. Je to zásadné, aby sme neskôr mohli konkretizovať tieto e, programy. Hovorili sme o posilnení spoločného financovania, aby sme stabilizovali členské štáty, regióny, územné celky. Máme skúsenosti s paktom stability Hovorili sme o tom napríklad v súvislosti s Gréckom. Objavili sa tu problémy, pokiaľ išlo o uplatňovanie programu. Čiže je dôležité, aby sme sa tuto zamerali na to, aby sme zvýšili zodpovednosť regionov a členských štátov. Toto sú podľa mňa tie zásadné prvky, o ktorých musíme diskutovať. Samotný program je pomerne ambiciózny a my by sme chceli nastaviť alebo predstaviť nejaký rámec do konca oktobra, aby sme teda do konca oktobra, pardon, mohli e, zapracovať pozmeňovacie návrhy a potom v novembri o tom ďalej diskutovať. Čiže bude to naozaj intenzívne obdobie dvoch mesiacov práce a naozaj sa teším na naše diskusie, na otázky a myslím si, že naozaj je možné, aby sme e, spojili prácu a úsilie všetkých kolegov, aby sme naozaj sa dopracovali k pozitívnej správe. Ďakujem. Teraz dostanú slovo tieňový tieňovi spravodajcovia. Pán Vanker, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Na úvod by som chcel povedať, že súhlasím s väčšinou toho, čo povedal pán spravodajca. Myslíme si, že návrh komisie je dosť dobrý, avšak samozrejme ako vždy sú tam oblasti, na ktorých môžeme ešte pracovať a zlepšiť ich a zlepšiť teda ten aktuálny text. Máme na to ešte niekoľko týždňov. Myslím si, že je potrebné analyzovať články 2 a 3 a to podrobnejšie sú o politických cieľoch a automatickej koncentrácii. Hovoril o tom samotný spravodajca. Myslím si, že je dôležité dosiahnuť akúsi rovnováhu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré tým pádom získajú vyššiu mieru flexibility pri e, riadení týchto fondov. Taktiež je potrebné, aby sme sa zhodli na tom, či je dobrý nápad používať kritériá GMI, tak ako navrhuje e, článok 3. Hrubý národný dôchodok. Myslím si, že je dôležité, aby sme do tohto naredenia zapracovali témy, ktoré sú dôležité pre regióny, napríklad starnutie populácie, to, že tu zaznamenáme exodus z vidieka, čiže tie vidiecké oblasti sa vyprázdňujú. Ja verím, že Európsky parlament bude schopný navrhnúť riešenia e, problémov, ktorým Európa v týchto chvíľach čelí. Preto je potrebné, aby sme do textu zahrnuli politické ciele a teda nielen do týchto častí textu, ale do, aj do iných častí textu. Nesúhlasím s niektorými výnimkami v článku 6. Napríklad investícia do e, zariadení, ktoré riešia reziduálny odpad. To keby sa vylúčilo, s tým nesúhlasím, pretože tieto zariadenia sú zásadné pre fungovanie obehového hospodárstva a e, narábanie s odpadom. je tiež potrebné, aby sme zvážili, koľko peňazí bude pridelených udržateľnému mestskému rozvoju. E, slovo má ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánu Kocolínovi. Toto je prvá príležitosť na diskusiu na úrovni nášho výboru a myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa držali rozvrhu, ktorý bol pôvodne navrhnutý a súhlasím aj s tým, čo ste hovorili na úvod. Musíme sa pozrieť na to, aké sme získali skúsenosti, ktoré by sa v tom mohli odraziť. Je pravda, že komisia e, návrh zjednodušila a je preto dôležité, aby sme pracovali tak, aby následný výstup bol efektívny. E, Navrhovali sme viacero možností. Chcel by som sa držať tej štruktúry, ktorú nastienil pán Kocolino. V prvom rade by som e, sa chcel venovať zjednodušeniam v rámci administratívy. Na tom naozaj treba pracovať. Je to dobrý začiatok, ale možno by sme mohli zohľadniť aj ďalšie možnosti zmien, pokiaľ ide o správuje jednotlivých fondov, jednotlivých programov. Jednotlivé orgány sú zodpovedné za jednotlivé oblasti, napríklad pokiaľ ide o správu alebo audit. A možno by sme sa mohli pozrieť na to, ako by sa to dalo ešte viac zjednodušiť. Musíme sa taktiež pokúsiť eh, využiť eh, technológiu, ktorá je dostupná. Niekedy to trvá tak dlho, že kým sa to podarí docieliť, tak ten program už potom stráca na efektivite. Máme tu napríklad paradox tá, e, balíčka pre rast a stabilitu. Hovorili sme, že by sa mala zvýšiť miera národného financovania, spolufinancovania, čo samozrejme dáva zmysel, ale potom tu vravíme, že je to podmienka e, v rámci balíčka pre rast a stabilitu. A tak to je paradox, pretože e, e, tu hrozí, že takéto nastavenie by prispelo k stráte dôveryhodnosti, pretože mohlo by sa stať, že sa niekto za takýto mechanizmus bude skrývať, aby zdôvodnil e, nedostatky či nevhodnú implementáciu. Naozaj si myslím, že to je dôležitá sféra. Ďalším témam sa venovať nebudem, pretože tu ešte budú príležitosti na to, aby sme o nich diskutovali. Avšak čo chcem povedať dnes popoludní je, aby sme naozaj v maximálnej miere využili čas, ktorý máme e, pred sebou a pokúsme sa naozaj dopracovať k maximálnemu možnému konsenzu tu na úrovni výboru, aby sme posilnili našu dôveryhodnosť a aby sme dokázali vyslať do budúcna pozitívne signály. Ďakujem. Ďakujem. Ja som tieňovou spravodajkyňou za ALDE. Takže ak dovolíte, tuto niekoľko uh, úvodných pripomienok. Like the... Najskôr chcem povedať, že návrh nariadenia je kratší, zjednodušení, uplatniteľné pravidlá tu pokrývajú oba fondy, takže vítam snahu komisie zjednodušovať to v rokoch 2021 až 2027, nadchádzajúci VFR. Treba potom pokryť všetky regióny, to je dôležité. Máme stabilný rozpočet pre ERDF plus 1%, ale výrazný poklas pri e, fonde súdržnosti o viac ako 40 je tu vysoká európska pridaná hodnota a treba teda myslieť na prínosy. A zvýšená flexibilita je dôležitá. Mm, vidno to aj tých prijatých e, politických cieľoch. E, po novom minulosti ich bolo 11. Ide o to dobre vyberať to, čo sa má financovať z týchto dvoch fondov. Treba výrazne, pozorne zvážiť ten centralizovaný princíp v rámci tematickej koncentrácie, čiže viac na e, vnútroštátnej úrovni a nie na regionálnej úrovni NAC 2. To je veľká zmena v porovnaní so súčasným obdobím. Naviac vítam väčšiu pozornosť, e, konkrétne o 6%, per, 6 e, pre um, akcie v mestskom kontexte je to podpora Európskej mestskej iniciatíve aj v záujme ultraperiférnych e, regiónov, ktoré majú špecifické problémy. <clears throat> Možnosť presunúť až 5 do nového nástroja z týchto dvoch fondov. Nový nástroj sa volá Invest EU a taktiež e, management komisiou. To môže e, priniesť nové synergie <clears throat> a zlepšiť doplnkovosť medzi jednotlivými nástrojmi. Ale treba zaručiť teritoriálny rozmer týchto investícií a taktiež e, dávať dôraz na národné priority. Ukazovatele sa lepšie zadefinujú a budú lepšie zamerané na ciele v porovnaní so súčasnosťou, čo zvyši merateľnosť dosahovaných výsledkov. Úzko budem spolupracovať so spravodajcom a teším sa na návrh správy a pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Teraz pani Mišel ako ďalšia tieňová spravodajkyňa. <clears throat> Máte slovo, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca. Stručne, keďže prvý ide o prvú rozpravu, takže poukážem na to zásadné. Tiež podporujeme myšlienku zjednodušenia vyššej flexibility. Vždy sme sa tu na výbore zhodli, že je to zásada, ktorou sa máme riadiť a myslia si to aj e, regióny a samozprávy, ale vidíme ešte stále veľký problém pri centralizácii. Neviem si predstaviť, prečo by v budúcnosti by sa tie priority mali stanovovať e, na základe e, kontaktov medzi komisiou a krajinami alebo regiónmi. Mne sa to dokonca zdá byť e, nezákonné, hlavne na lokálnej e, a regionálnej úrovni. Tieto úrovni chceme posilniť a keď to opäť majú rozhodovať e, vlády jednotlivých štátov, tak si myslím, že je to krok vzad Možno, že to nebude dobre odzrkadlovať regionálne výzvy v európskom kontexte. <clears throat> Potom otázka tematickej koncentrácie a zameranie sa na tie tri kategórie hospodárstva. To sa nám tiež javí ako problematické. To znamená, že v prechodných a chudobnejších regiónoch tých bohatších krajinách iba 15 eh, by mohli ísť na eh, politické ciele 3 až 5. Tie sú dôležité napríklad sociálna Európa, lepšie prepojenie a eh, Európa bližšie k občanom. Tam tých prostriedkov ubudne. Myslím tu aj na môj región Berlín integrovaný meský rozvoj a meský rozmer, ktorý chceme zdôrazňovať na tomto výbore, to sa mi zdá byť ohrozené. A tých 5 cieľov, tu by som mohla súhlasiť, možno, že sa tým naozaj zvýši flexibilita, ale tak ako to je teraz naformulované, teda hlavne ten cieľ 4, sociálna Európa a tie podbody, tam sa hovorí o sociálnej inklúzii a boji proti akejkoľvek forme diskriminácie a tiež podpora e, vysokej kvalitnej zamestnanosti. To podľa mňa musí byť zmenené. A hovorilo sa aj o klimatických cieľoch. Možno to nie je ešte úplne jasné. Asi tu predložíme návrhy. Potom e, ekonomická, teritoriálna a sociálna súdržnosť. Tu nie je žiaden nový návrh, aj keď možno v zastrešujúcom nariadení to je, ale myslím si, že by to malo byť uvedené aj inde. Potom, ako povedala spravodajca, niekoľko otázok k tomu, čo je vyňaté z možnosti eh, financovania, financovania napríklad eh, výstavba bytov okrem iného. To sa nám veľmi nepáči. A to isté platí aj o vozidlách na skvapalnené palivá, alternatívne. To ide proti makroekonomickým prioritám. Zatiaľ toľko z mojej strany. Určite budeme mať ešte príležitosť e, hovoriť o iných bodoch e, so spravodajcom a predložiť zodpovedajúce, pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Ďakujem, nevidím pána Škrleca. Pán Rope, môžete ho zastúpiť? Ďakujem pekne. Je dôležité si teraz vymieňať názory. Musíme sa pripraviť pripraviť eh, tento dokument. Zjednodušenie, flexibilita, to znie veľmi pekne, ale hlavná otázka je, čo má byť zjednodušené a kto má z toho ťažiť komisia členské krajiny. Členské krajiny by mohla, mohli poskytnúť isté záruky, komisia stanoviť ciele, ale to neznamená, že pre regióny sa tým odstránia prekážky, možno ich bude dokonca viac. Takže ma asi treba porozmýšľať nad tým, čo by sa dalo centralizovať na miestnej a regionálnej úrovni a tak ďalej. Už sme povedali, že sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami, ale netreba zabúdať na to, že sú rozdiely aj vo vnútri členských krajín. A hovoríme o naozaj veľkých rozdieloch. Ale financovanie alebo finančných prostriedkov bude menej. Chceli by sme zachovať ten istý rozpočet, samozrejme, ale dokonca máme eh, to <laughs> heslo eh, viac za menej Možno, že naozaj budeme robiť viac a viac za menej a menej. <clears throat> Myslím, že to, čo povedal spravodajca, je správne. Mali by sme zadefinovať teritoriálny rozmer a potom môžeme hovoriť o spolufinancovaní. Povedzme, že budeme mať to to isté spolufinancovanie bohatšej a chudobnejšej oblasti. A potom uvidíme, že, kvôli týmto, že tieto rozdiely sa budú prehlbovať. Uh, už tu odznel príklad Berlína. 80 spolufinancovania máme v súčasnosti, ale tie rozdiely medzi regiónmi sú obrovské. Mali by sme sa teda my dohodnúť na tom, čo je ten územný rozmer. Musíme si byť istí, že všetky regióny môžu eh, ťažiť z týchto fondov a, a rovnako keď hovoríme o ostatných témach, ktoré tu už odzneli. Ešte niekto z rado poslancov, poslanky, pán Van Nistelrooy. Chcem sa obrátiť na spravodajcu, ak som vás pochopil správne, tak ste povedali, že, že 8. a 9. oktobra sa stretneme na budúce a potom ste povedali, že správu predložíte 10. oktobra, že teda potom môžeme príklad pozmeňujúce doplňujúce návrhy. E, teda ten harmonogram ma trošku zaráža. Asi by sme mali to mať e, ako pri CPR, čiže prezentácia 27. septembra, už sa teraz pracuje na preklade, čiže nejak to zosúľadiť, aby táto správa neprišla neskôr ako zvyšok, pretože e, ide o to, aby to bolo čo najskôr uplatňované V minulosti to začalo neskôr a e, nebolo dobre čerpanie prostriedkov, vyhnúť sa teda rovnakému omilu. Ja vám odpoviem, hovorí predsednička. Áno, plánuje sa odprezentovať návrh správy na našom najbližšom zasadnutí 8. a 9. oktobra. Návrh správy. Teraz diskutujeme. 8. a 9. oktobra. To už bude asi 10 dní po prezentácii CPR, a teda tejto správy. Snažíme sa tu zachovať istú rovnováhu medzi správami, ale nie je možné to spraviť na jednom zasadnutí, pretože všetky tie mimoriadne zasadnutia sú veľmi krátke. 10 dní to nie je až taký veľký rozdiel, takže bude to, bude to v poriadku. Toľko na objasnenie. A to isté bude platiť aj pre pozmenujúce, predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Dúfam, že som vám odpovedala, pána Olbricht. Takže prosím, na papieri, keby sme mohli mať čierne na bielom tie lehoty. Mám, máme tu spravodajcu. Ja vypracovávam e, stanovisko za rozpočtový výbor a myslím, že sú tam istý, isté sporné body, o ktorých by mal tento výbor hovoriť. Poprvé, politi- zmena politiky. Preto výbor Regi by sa mal opýtať komisie na to, prečo menia politiku Určite sú nejaké dôvody, ale výborek by mal o nich vedieť. Ak sa umelo nafúkne fond pre súdržnosť, je to tak nešťastne naformulované. Prečo sa to umelo nafúklo a prečo už to teraz umelo nafúknuté nemusí byť? Čo sa stalo? Má sa, to skon- má sa s tým skončiť a už to nemá byť v prospech e, dotknutých krajín? ERDF je pre všetkých, na rozdiel od fondu súdržnosti, ktorý sa týka iba krajín súdržnosti. Asi to nie je v súlade s Maastrichtskou dohodou. Chceme jasnú odpoveď, pretože naši voliči sa nás pýtajú, prečo máme o 40% menej. A ja im rozumiem je to asi návrat e, k normálu, ale prečo? A prečo to nebolo na takej normálnej úrovni minulosti? To by sme mali mať vysvetlené. Presne o to ide pri CPR. Je to druhá už zmena politiky, menej rozvinuté a viac rozvinuté. Z 80% sa to zmenilo na 100%, čo je zásadná zmena politiky. Ja rozumiem, že tu bola kríza a tak ďalej a tak ďalej, ale výsledkom je, že eh, väčšina francúzskych regiónov aj fínskych sa nachádza v tej prechodnej kategórii. Chceme vedieť, koľko peňazí dostanú jednotlivé regióny podľa ich stupňa rozvoja. Ale nejde o RDF, iba o CPR. To treba vyjasniť. Ide o mieru spolufinancovania. Zmena pre krajiny, ktoré sú v prechodnom štádiu. Možno, že to je zjednodušenie, ale je to hlavne radikálna zmena. A ja chcem vedieť prečo. Nestačí súhlasiť so zjednodušením, iba to chcem pochopiť. A potom ďalšia vec, ktorú povedal spravodajca. Zmena tematickej koncentrácie, to je naozaj kľúčové. Vysvetlila to komisia dva regionálne aspekty, peniaze a programácia. Ehm, potom o tých programoch sa na, rozhodovať na, vnútroš, na národnej úrovni, ale čo to znamená presne? My dúfame, že pôjde o územné záujmy, ale z politického hľadiska je to nebezpečné, pretože môže dôjsť k centralizácii, o tom treba hovoriť otvorene. Takže naozaj potrebujeme môcť úzko spolupracovať s komisiou, čiže nebude to ľahká diskusia, potom si prosím čítajte to, čo hovoria organizácie ako Eurocities, CMR a tak ďalej. Obsah jednotlivých PO. Tie sú dôležité. Potom e, teda to, čo sú tie jednotlivé dôležité body a medzi nimi je PO. Takže naozaj treba zásadne hovoriť o týchto témach. Možno, že sa zamerať nie na tri, ale na dve skupiny, čiže krajiny súdržnosti a tie, ktoré na takéto prostriedky nárok nemajú. <clears throat> Jednoducho treba to vedieť ľuďom vysvetliť. Ako, je to ako meský rozmer. Ten je tiež dôležitý. A väčšinou sa to čím ďalej tým viac zameriava na tie mestské aspekty. Tie akcie pre udržateľné mesta fungujú dobre. Tými sa treba inšpirovať. Takže potrebujeme naozaj jasné informácie o tom, čo sa deje. Prečo toľko zmien? O čo ide? Nielen, aby sme tomu my rozumeli, ale aby sme to mohli aj vysvetliť Európanom. Je to inak, lebo bez toho je to trošku nebezpečné a nechceme asi toto riziko podstúpiť. Uh, to... Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Gilenovi. Eh, zdá sa, že to je akoby show jedného muža. Áno, snažím sa vysvetliť tie zmeny. E, celé mesiace sme o zmenách diskutovali a ak doteraz nemáme odpovede na tieto zmeny, tak e, už to nie je zmena, už je to nebezpečenstvo. Takže, pán Gilen, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Áno, áno, viem, už dlho sme o tom diskutovali, o týchto zmenách. A Hm, asi by som sa nemal hrať na show jedného muža. Ja sa chcem najprv poďakovať pánovi koncelovi za jeho poznámky, za jeho otvorený prístup. K diskusii s komisiou prebehlo niekoľko konštruktívnych stretnutí medzi nami. A to posúva celú prácu a návrh nariadenia dopredu. Viacerí poslanci zdôraznili, že to naredenie je krátke, oveľa kratšie ako v minulosti a kombinuje prístup dvoch oddelených nariadení pre regionálny rozvoj a kohezný fond. A to je vlastne ten celkový prístup, teda nám ide o zlúčenie týchto dvoch nariadení. A pánovi Albertovi som chcel povedať, že Jadrom zmien, ktoré navrhuje komisia, je zjednodušenie, skutočné zjednodušenie. Zjednodušenie obsahu, zreteľnosť obsahu, zjednodušenie pre členské štáty a regióny a programovacie orgány, ktoré majú vykonávať politiku kohézie a tiež zjednodušenie pre príjimateľov. A tým teda poskytnutie výsledkov. Teda o to nám ide a v našom návrhu e, tohto balíčka nariadení. Obsah tohto nariadenia, a pán Konzalino o tom hovoril v úvode, chceme poskytnúť kratšie a lepšie zacielené zacielenú sadu obsahov, teda toho, o čom tieto fondy sú. V súčasnosti v tomto období sme v situácii, kde máme 11 tematických cieľov, a asi 40 e, investičných priorít, ktoré všetky sami o sebe dávajú zmysel, sú hodnotné pre rôzne časti únie a rôzne programy, ale keď sa pokúšame pozrieť na to s odstupom a vykonať e, e, koherentnú štruktúru, tak je to veľmi komplikované. Preto sme navrhli 5 základných cieľov a 20 špecifických cieľov, ktoré majú zjednodušený prístup k fondom. To poskytuje väčšiu flexibilitu a Predchádzame tým tomu, aby sme rozdrobili fondy na príliš e, malé balíčky. No a niečo k tematickej koncentrácii, lebo e, to vzbudilo dosť veľký záujem. Často tu zaznelo, že tu môže dôjsť k zvýšeniu centralizácie. Ja tu chcem ale povedať, že my nemáme žiaden záujem e, o centralizáciu a to v návrhu komisie určite nie je. Ani vo všeobecnosti, ani pokiaľ ide o tematické ciele. To, o čo nám ide, teda ak hovoríme o tematickej koncentrácii, tak ide o zvýšenie flexibility na regionálnej úrovni. Uvediem teoretický príklad. Podľa súčasných pravidel, ak máme členský štát, ktorý má dva regióny, ktoré majú asi rovnakú výkonnosť HDP, tak tieto dva regióny musia dodržiavať úplne rovnaké požiadavky, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu. Lebo za súčasných podmienok sú e, tieto limity stanovené podľa regionálnych úrovní. Teda každý región vo svojich programoch musí mať rovnaké percentá s prístupom na národnej úrovni, tu je flexibilita medzi týmito dvomi regiónmi. Áno, musíte splniť požiadavky tematické koncentrácie na národnej úrovni a to je v súlade s celým prístupom koncentrácie, tematické koncentrácie, teda to je príspevok EÚ na tieto ciele. A preto máme na jednej strane inováciu, inovácie teda a e, zozeleňovanie Európy a klimatickú ochranu. Ale na druhej strane máme flexibilitu, teda ak jeden členský štát chce povedať, chceme minúť viac na inovácie, e, tak potom ten, e, ten, e, ten druhý región môže investovať menej do inovácií a môže e, investovať viac do sociálnej oblasti alebo do infraštruktúry. Takže je tu táto flexibilita v rámci národného rozmeru, ktorá za súčasný podmienok neexistuje, pretože tu máme obmedzenia na regionálnej úrovni. Takže toto je myšlienka, ktorá stojí za zmenou tohto prístupu e, k tematickým cieľom. A ešte na záver. Chcem zdôrazniť, že v článku 6 je tu dlhší zoznam, než ako v minulosti. Ide o jednotlivé druhé e, e, aktívy, ktoré by nemali byť financované týmito dvomi fondmi. A tým cieľom je, aby sme vytvorili väčší stupeň e, konzistentnosti a koherentnosti s politikami únie ako celku. Takže vytvorili sme špecifický prístup v rámci jednej politiky, napríklad e, životné prostredie, doprava, konkurencieschopnosť, tak musíme zabezpečiť, aby sme mali konstantný prístup, keď poskytujeme financovanie v týchto oblastiach. Teda to je to, čo stojí za tým znením článku 6. Ale ako vždy, komisia je ochotná diskutovať ďalej a budeme sa snažiť ďalej vysvetliť všetky prvky na tohto návrhu. Ďakujem. Pán Kocolino, máte záujem ešte prehovoriť? Nech sa páči, stručne. Um, áno, myslím, že sa musíme pustiť teraz do práce a, a predložiť dve, tri riešenia, ktoré nám pomôžu vyriešiť podstatu tohto nariadenia. Samozrejme sme pripravení viesť diskusie s eh, členmi parlamentu a riešiť jednotlivé problémy, ktoré tu zazneli. A myslím, že komisia by mala vytvoriť nejakú simuláciu, pokiaľ ide o tú tematickú koncentráciu. To, čo ste spomenuli, to by sa dalo znázorniť simuláciu, teda čo by sa stalo, aké dopady by to malo pre jednotlivé regióny. E, zachovali by sme súčasný stupeň teritoriality. Áno, musíme sa pozrieť na tie kľúčové časti tohto problému. Nemôžeme hovoriť abstraktne. A naozaj musíme e, priniesť e, zjednodušenie pre príjimateľov kohezných fondov. Takže ja dúfam, že sa nám podarí pustiť zo práce tak skoro, ako je to možné. A dúfam, že komisia naozaj teda um, vytvorí takéto scenáre, e, simulácie, čo sa bude deť. Takže toto bola výmena názorov na tento veľmi dôležitý bod nášho programu. A teraz mám otázku do bodu rôzne ešte. Niečo... Máte iba jednu minútu na to. Toto je praktická poznámka. Doteraz som si vždy myslel, že keď sem prídete, že členovia poslanci dostanú balíček a na nás miesto a teraz ich musíme prevziať tam. A teraz sme to nedostali. Môžeme sa vrátiť k tomu starému poriadku? Áno, áno, dobre, pozriem sa na to. Ak už nikto nemá nič do rôzneho, tak chcem pripomenúť, že budúce zasadnutie bude 13. septembra vo štvrtok v Štrasburgu od 10. do poludnia. Takže začneme s mimoriadnými zasadnutími. Týmto ukončujem zasadnutie výboru. Regi, ďakujem.